Ladies and Gentlemen, guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem nächsten Arbeits... Prejdeme, relativ... Prejdeme k ďalšiemu bodu našeho zasadnutia. Máme veľmi rozmanitý program, rozmanité body. Začneme jedným väčším balíčkom, a to sú body 10 až 13. Budeme o nich diskutovať spoločne. Všetky súvisia s Európskou Európskym spoločenstvom pre atomovú energiu a pri všetkých z nich je našim spravodajcom pán kolega Březina, na ktorého pleciach spočíva množstvo práce, musí spracovať mnoho e, e materiálov, spolu budeme o nich diskutovať. A ak e, mnohoraký početní kolegovia súhlasia, bude môcť pán Březina začať so svojimi úvahami. Dear Mr. Chairman, uh colleagues, ladies. Drahý pán predseda, kolegyne, kolegovia, e, mám tu čest e, prezentovať vám e, legislatívny balíček pre rámcový program Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu 2012 až 2013. Tento balíček sa skladá z rámcového programu na tieto dva roky, ďalej špecifické programy pre priame akcie spoločného výskumného centra a nepriame akcie kroky a pravidlá pre e, účasť. E, zmluva e, Euroatom obmedzuje výskumný program na 5-ročné obdobia a legislatíva, ktorá teraz platí, vyprší v roku 2011 a preto legislatívny balíček má za cieľ nadviazať na podporu výskumu a krokov vo výskume v oblasti jadrovej energie v súlade s terajšími finančnými výhľadmi na obdobie 2007 až 2013 a v súlade s časovým výhľadom 7. rámcového programu EÚ pre výskum. Pre všetkých z vás, ktorí vnímate politický vývoj v krajinách, ktoré sa rozhodli vystúpiť z jadrovej energie, by som chcel zdôrazniť, že e, táto legislatíva e, sa zaoberá len s výskumom a, rozvojom a nie s využitím jadrovej energie ako takej nešťastné udalosti s Fukushima by nám mali naozaj poskytnúť stimuly k tomu, aby sme rozvinuli naše vedomosti v tejto oblasti. Potrebujeme teda viac výskumu v jadrovej oblasti, nie menej v oblasti e, fúzie a tak ďalej a spravovanie odpadu, manažment s odpadom, bezpečnosť, využitie výs výsledkov výskumu, napríklad rozvoj nových terapií, to všetko musíme sledovať. V neposlednej miere spoločný e, e, európsky jadrový e, výskum a školenie má pomôcť vedeckej excelentnosti, pokroku a ekonomickému rastu. Raz, ešte raz by som chcel dôrazniť, že všetky témy, s ktorými sa budeme v tejto legislatíve zaoberať, sú spojené s výskumom, vývojom a nie s využitím jadrovej energie. Verím, že tu nie je nikto, ktorý len preto, že je proti použitiu jadrovej energie, by tiež zamietol európsky e, výskum a vývoj v tejto oblasti. Perúc do úvahy skutočnosť takisto, že e, rámcový program pre Euratom a jeho návrhy je prepojený na ciele ďalších dôležitých akcií EÚ, ako napríklad Európa 2020 a stratégia pre energetiku 2020. Teším sa na spoluprácu so všetkými kolegami, tieňovými spravodajcami a som otvorený na diskusie a kompromisy, ktoré by rešpektovali existujúcu európsku legislatívu a medzinárodné záväzky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme e, srdečne aj za to, že ste poukázali eh, na to, že téma tohoto projektu eh, a úloha sú presne vymedzené, niekedy naozaj napomôže, že sa koncentrujeme na úlohu, ktorá je nám vlastne stanovená. Ďalšou rečničkou k téme je, ktorá sa prihlásila, je pani kolegyňa Madurel. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem sa ospravedliť za neúčasť pani Herceg pre vlastne písomné mi dala svoj príspevok a preto ho prečítam. Takže napísala to po anglicky. Takže vieme, že existujúce ustanovenia v rámci rámcového programu e- Euratom, pokiaľ ide o odborné a školiace aktivity, sa týkajú roku 2011. A vieme ale, že e, zmluva v Euratome umožňuje len 5-ročné obdobia. Podívame si, ale teda hovoríme tu o programe na roky, ktoré 2012-2013 e, pre oblasť jadrového výskumu vychádzajúc z článku 7 zmluvy o Euratome. Súhlasíme s cieľmi rámcového programu pre oblasť jadrového výskumu s cieľom vyvinúť technológie, ktoré boli udržateľné, zodpovedné z hľadiska životného prostredia a zohľadňujúce aj ochranu v oblasti radiácie a zdôrazňujúc efektívnosť eh, jadrového štiepenia a možnosť použitia v medicíne a iných progresívnych oblastiach. Treba zajistiť eh, ochranné mechanizmy, zabrániť eh, nevhodnému šíreniu jadrovej energie v oblasti zbrojenia predovšetkým. Čiže tento program na roky 2012 2013 hovorí o návrhu, ktorý by sa týkal e, viedročného finančného rámca na roky 2007 až 2013 a je tu aj o zvýšenie nákladov na projekt ITER. Čiže otázka je, či vlastne výbor iter to bude pokladať za priechodné, mať takýto cieľ a aby sa vlastne uplatnili aj ostatné prvky z príbuzných odvetví. Takže podľa súčasného návrhu by malo ísť o záväzky vo výške 2,5 miliardy a malo by sa to rozdeliť nasledovne. Špecifický konkrétny program, ktorý by bol cestou nepriamých krokov, nepriamých akcií, v rámci programu ITAR 2,2 miliardy pre ochranu radiačnú 180 miliónov a pre tento konkrétny program, ktorý by sa mal vykonať cestou priamých akcií, ide o jadrové aktivity vo výskumnom centre, tam by bolo asi 233 miliónov vyčlenených. Tieto čísla samozrejme, ale teda okrem nich by tam mal byť ešte priestor pre 100 miliónov na rok 2012 a 260 miliónov na 2013. A je tu návrh aj na zvýšenie stropov 1A finančného rámca o 650 miliónov na rok 2012 o 600 a na rok 2013 bude 290 miliónov. 20. apríla 2011 tieto cifry komisia schválila. Takže pokiaľ ide viacročný finančný rámec, hovorí sa o zvýšení stropov na rok 2012 a 2013 a v plnej miere to bude kompenzované E, stropmi e, v roku 2011. Konkrétne kapitoly 2, 1, 5. Podľa názoru našej spravodajkyne vlastne môžeme predpokladať, že sa bude dať na ITER vynaložiť viac prostriedkov, respektíve hľadať iné rozpočtové riešenia. Ďakujem. Ďakujeme slovo na kolega Rubich. Ďakujem pekne. Myslím si, že ide o dôležitú otázku, teda ako budeme v budúcnosti postupovať. Vieme, že jadrová situácia momentálne v súvislosti práve s Fukushimou je cieľom intenzívnej diskusie, preto vyvstáva otázka, ako by sme práve v oblasti e, školení e, dosahovali vyššie štandardy otázka tiež spolupráce s Medzinárodnou jadrovou agentúrou, predpisy, e, normy v celej Európe, aby boli zosúladené e, na čo najvyššej bezpečnostnej úrovni. A tiež otázka, aké iniciatívy e, by sme si vedeli predstaviť zo strany komisie. A pokiaľ ide o fúziu, dôležité je, aby sme ten základný výskumný program ďalej rozvíjali a pokiaľ ide o nové návrhy finančné, by sme mali v finančných výhľadoch e, vyhradiť e, e, riadok, aby sme na tento program mali čerstvé peniaze a vedeli vyjednávať takéto čiastky. Ďakujeme teraz na slovo pán Tošenovský. Ďakujem, pán predseda. Nechcem opakovať to, čo už povedali predrečníci. V mnohom súhlasím so slovami pána Brezinu ako spravodajcu. Za veľmi dôležité tiež požujem to, aby e, tento výskum pokračoval, aby mal teda finančné zabezpečenie. To sú podľa mňa prostriedky, ktoré budú jedny z e, prostriedky najrozumnejšie vynaložené z môjho pohľadu, pretože posúvajú znalosti nielen v energetike, ale aj v lekárstve, materiálovom výskume a ľudia často sú i prekvapený, kam až zasahuje výskum v oblasti e, e, jadra. Myslím si, že tieto prostriedky sú vynakladané veľmi rozumne, pretože sú vkladom do budúcnosti a budú prinášať ďalšie informácie, ktoré pomôžu ďalšiemu e, rozvoju vo veľkom spektre našej európskej činnosti. Čo však považujem za veľmi dôležité a užitočné je to, že tieto programy, jednotlivé body teda nášho programu zabezpečujú aj vzdelávanie, pretože pri všetkých komplikáciách, ktoré nastali po Fukushime, kedy došlo vlastne k historickej reakcii, ktorá je ľudsky pochopiteľná, keďže ide o veľkú tragédiu, sa ale bohužiaľ dotkla aj niektorých rozhodnutí, ktoré evokovala táto tragédia, tak by mohlo naozaj dôjsť k nepochopeniu aj v ďalších, mnohých ďalších oblastiach. A ja som presvedčený, že tieto prostriedky sú dôležité aj pre mnohé e, vyhodnotenie mnohých skúseností práve s Fukushimi, pretože aj v oblasti energetiky sa ukazuje, že ešte mnoho vecí treba zvládnuť, či už technicky, alebo e, organizačné postupy. Samozrejme, že to nesúvisí s tým, či sa niektoré krajiny e, rozhodli odstúpiť od jadrovej energetiky. Neznamená to však, že v týchto krajinách zmizne jadrový výskum alebo výskum v tejto oblasti, pretože sa to naozaj nedotýka len energetiky. Považujem za veľmi e, rozumné, že financovanie bude že bude zabezpečené ďalšie obdobie, pretože tieto výskumy sú veľmi finančne náročné, spadajú určite do oblasti, kde je dôležitá medzinárodná spolupráca, pretože je len málo štátov, ktoré by takýto výskum mohli realizovať samé. Dôležitá je však aj informačná väzba medzi výskumnými strediskami, ak je to zabezpečené aj s hodným finančným financovaním, je to len dobré, lebo koordinácia zamedzí duplikovaniu a pomôže spoločnému cieľu. Aj vytýčovanie cieľov je podľa mňa veľmi rozumné. A ja som pripravený ako tieňový spravodajca za našu skupinu v tejto veci maximálne pomôcť, pretože zabezpečenie týchto programov je naozaj pre budúcnosť Európy viac než dôležité Možno ešte nedokážeme odhadnúť, aký to význam to bude mať e, v nasledujúcich rokoch. Ďakujem, pán predseda. Herzlichen Dank, kolega Udi. Ďakujem pekne, pán kolega Odi. Merci, monsieur le président. <clears throat> Je voudrais... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád zablahoželal nášmu spravodajcovi k tomu, ako sa vysporiadal s touto neľahkou témou. Ak dovolíte niekoľko pripomienok. Poprvé, v roku 2010 sme boli svetkami vyhodnotenia rámcového programu. To komisia musela urobiť. Toto vyhodnotenie e, ostalo do veľkej miery nepovšimnuté. Myslím, že by sme mali predsa len predložiť niekoľko otázok v tejto súvislosti a taktiež e, by sme mali vyzvať komisiu, že ak vykonáva takéto hodnotiace štúdie. V prípade 7. programu odvedla dobrú prácu, ale nemyslím si, že táto konkrétna hodnotiaca správa bola nestranná. Rámec tohto hodnotenia stanovil orgán ECR a to podľa mňa nie je zárokov nestrannosti. Okrem toho, e, tam neboli zohľadnené skutočnosti z tragédie v Japonska. Nemyslím si, že v súvislosti s touto tragédiou by sme mali klásť otázky, ktoré by odpútali pozornosť tej podstaty veci. Čo sa týka projektu ITER, toto je eh, otázka, na ktorú poukázali tie nevyspravodajcovia my musíme e, vychádzať z poznatkov výskumu. V dokumente, e, ktorý máme k dispozícii zo strany komisie, e, sa spomínajú konkrétne body o výstavbe. Tu je potrebné rozlíšiť infraštruktúru pre stavebné účely aj na úrovni nákladov, ale niektoré aspekty by sa mali financovať z tohto programu a musí byť úplne jasné, že Nežiadame o financovanie e, zvyšku programu ITER. Chceme financovať iba výskum. Dohodli sme sa, že sa nebudú financovať e, prevádzkové náklady tohto projektu, ale musíme mať jasno v tom, že financujeme výskum. To musí byť jasné, pretože inak nezískame politickú podporu. Ďalej po druhé, e, čo sa týka rozdelenia peňazí medzi jadrovou fúziou a štiepením. Chcel by som sa opýtať komisie, či eh, sa už začala zamýšľať nad týmto eh, delením. Chcem sa opýtať, či by sme nemali zriadiť výskumný program zameraný na odstávku súčasne činných jadrových elektrární, ktorých eh, sa využíva štiepenie. Členské štáty samozrejme majú suverené právo riadiť svoju jadrovú energetiku, ale možno o 100 až 150 rokov budeme musieť odstaviť e, množstvo jadrových elektrární. Podľa mňa by sme mali mať dovtedy k dispozícii najlepšie technológie, najlepších odborníkov, ktorí budú špecializovaní práve v odstavovaní jadrových elektrární. V súčasnosti ich máme a musíme si túto výhodu zachovať, pretože to je prvok bezpečnosti pre našich občanov. Uistuje Európu, že naše jadrové elektrárne sú stavané a prevádzkované na najvyššej úrovni. Musíme uisťovať občanov, že náklady na odstávku sú už zakomponované v rozpočte na prevádzku jadrových elektrární. Preto musíme skúmať, musíme sa venovať podpore výskumu, aby sme boli v e, popredí. Teda musíme sa zameriavať aj na tému odstávky týchto jadrových elektrární. Je to komplikovaná téma. E, nie je to ako rozobrať motorku a vyčistiť ju. Je to o niečo komplikovanejšie. Musíme taktiež sa obrátiť na naše univerzity a výskumné centra, aby sa orientovali na školenie odborníkov na jadrovú energetiku. E, v období po Černobyle sme to trošku zanedbali a je to škoda. Ehm, myslím, že odstavovanie jadrových elektrární sa týka celého sveta. Nie je to len eh, otázka, ktorý, ktorá by sa eh, týkala Nemecka ako zloduja v Bulharsku, aj Francúzsko eh, sa chce oberať cestou novej generácie, generácie jadrových elektrární a tie staré sa budú musieť odstaviť. Ďalšia vec. Investujeme veľké sumy do projektu ITER a ak dovolíte, rád by som ešte upozoril na jednu vec, aj keď to celkom nesúvisí s týmto bodom. Nemyslím si, že by sme mali e, poľavovať v rokovaniach s našimi externými partnermi v projekte ITER. Musím upozorniť, že ja som z jedných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí žiadali, aby zmluva Euratom nemala parlamentnú dimenziu. Pán Žado, ďakujem, pán predseda. Vždy je mi potešením vystúpiť po môjom kolegovi pánovi Odym, aj keď celkom nesúhlasím vo všetkých bodoch. Nevnímame problematiku jadrovej energetiky vo Francúzsku a vo svete úplne rovnako. Keď sa pozeráme do budúcnosti o 100-150 rokov e, s veľkými jadrovými elektrárňami, ja si myslím, že budúcnosť výstavby nových jadrových elektrární je o mnoho bližšia. Už o niekoľko mesiacov a rokov v Európe budeme svedkami výstavby nových jadrových elektrární a reaktorov. Musím však povedať, že v mnohých veciach súhlasím s mojimi predrečníkmi. Pokiaľ ide napríklad o odstávku reaktorov, musíme sa venovať o mnoho intenzívnejšie tejto téme, taktiež musíme školiť odborníkov na túto problematiku. Bez ohľadu na krajinu, ktorej sa venujeme, panuje všeobecný nedostatok odborníkov na tomto poli. Väčšina odborníkov, ktorí navrhovali tieto elektrárne, už sú mimo um, pracovného života. Často uh, sú to zákazky, ktoré sa zadávajú e, ďalším firmám. Nie je to otázka teda jednej firmy, ktorá by odovzdala a vyprodukovala, vys- zabezpečila výstavbu takéto e, elektrárne. A je tu preto nedostatok odborníkov, ktorí by presne poznali chod a možnosť odstávky týchto reaktorov. Musíme toto napraviť tak, aby sme e, dokázali čo najviac znížiť riziko a taktiež podporovali rozvoj jadrovej energetiky. Domnievam sa, že musíme prehodnotiť náš postup. Niektoré veci musíme podporovať eh, bez ohľadu na to, čo sa stalo vo Fukushime, ale aj pred obdobím, eh, teda v období pred Fukushimou sme eh, rokovali o rôznych programoch, o financovaní. Nevedeli sme, ako sa bude postupovať po roku 2013. A teraz, po udalostiach vo Fukushime, sa tieto neistoty ešte prehlbili. Sú tu dátumy a náklady niektorých programov, ktoré vôbec nie sú ujasnené. Máme v platnosti energetický model a teraz tieto neistoty sú v rozpore s týmto modelom. Nemôžeme oddeliť výskum od našich energetických potrieb. Bolo by veľmi zvláštne, keby parlament súhlasil s tým, aby rozpočet pre jadrovú energetiku bude 4,5 násobne vyšší pre obnoviteľné, ako pre obnoviteľné zdroje energie bez ohľadu na to, aké energetické zdroje chceme pre náš kontinent. Čo sa týka rozpočtu pre výskum, áno, chceme to viac podporovať, chceme viac podporovať eh, odstávku jadrových reaktorov, s tým súvisia aj isté zdravotné aspekty, ale pokiaľ ide o projekt ITER, to je tá hlavná časť eh, týchto peňazí, myslím, že je na čase, aby sme to zastavili, aby sme to prehodnotili, aby sme mm, možno vylúčili e, niektoré neisté body a aby sme rozhodli, ako sa bude postupovať ďalej. Alebo či tento projekt úplne odstaviť. Ďakujem. Ďakujem. Ešte by sme mali možno upozorniť sa k sekretariát. O jednej veci hovorili ste o tom, že sa musíme ponaučiť z udalostí vo Fukushime. Otázka politického vyhodnotenia, na tom sa možno nezhodneme, ale je tu jedna zaujímavá vec a o tej nikto nehovoril nikdy tu nezaznelo, čo presne vo Fukushime sa udialo. Možno by sme našli nejaký spôsob, možno by sme našli niekoho, kto by nám na niektorej z najbližších schôdzí e, vedel presne povedať, k čomu došlo. Už máme istý odstup. E, možno by sme si mali vyčleniť pol hodinku napríklad na nejakej schôdzi a vypočuť si presný priebeh diania tejto katastrofy. Po Fukushime teraz má slovo pán Henen. Ďakujem, pán predseda. Katastrofa vo Fukushime nám opäť raz ukázala, že priemyselné procesy v produkcii energie sú riskantné a jadrová energia ešte o mnoho viac a nemôžeme sa poučiť z Fukushimy, pretože nemáme ani desatinu informácií, ktoré by sme potrebovali na skutočné vyhodnotenie situácie, ku ktorej tam došlo. Ak prevádzkovateľ tejto elektrárne je súkromná firma a neustále e, sa chcú znižovať, e, sa snažia znižovať náklady, aby e, zvýšili svoje zisky. To rozhodne nie je správne riešenie tohto problému. A iba zhorší dopady na občanov, ktorí žijú v okolí tejto elektrárne. Teda myslím si, že návrh nadalej e, podporovať výskum vo všetkých oblastiach, aby sme dokázali zabezpečiť e, našim pracovníkom aj občanom dostatočnú úroveň bezpečnosti, tak aby sme zabezpečili prístup e, k dostatnému množstvu a k lacnej energii pre našich občanov musíme skúmať možnosti. Musíme skúmať e, možnosti získavania energie v budúcnosti, či už to bude e, jadrová energia, bežné spôsoby získavania energie, obnoviteľné zdroje energie alebo nejaké iné zdroje. Musíme školiť pracovníkov, technikov, ktorí budú pracovať e, v celom energetickom sektore. To je mimoriadne dôležité taktiež. Myslím, že Európsky parlament musí byť iniciátorom mnohých týchto činností. V jadrových elektrárniach sa e, zadávajú externe mnohé projekty, e, strácame tam prehľad, je tam do toho zapojených mnoho rôznych agentúr, e, je snaha urobiť veci čo najrýchlejšie. Isté, že nemáme tu na svojom prahu situáciu podobnú ako vo Fukushima, ale predsa len podľa mňa je dôvod na znepokojenie. Teda podporujem výskum a podporujem aj výskum obnoviteľných zdrojov energie. Vieme veľmi dobre, že sa posúvame cestou k energetickému mixu, aj keď E, sa nezhodneme na tom, či využívať alebo nevyužívať rú energiu. E, rozhodne sa zhodneme v tom, že musíme vytvoriť nejaký vhodný energetický mix. Nemecko sa rozhodlo, že odstaví využívanie jadrovej energetiky, pretože je tam vysoký tlak od občanov, ale budú to kupovať e, od Francúzska. Aj Taliansko sa rozhodlo, že nebude využívať jadrovú energiu, ale budú ju kupovať. Nebudú sami produkovať, ale kupovať. Ceny sa potom zdvojnásobia a uvidíme, čo sa bude diať. Máme tu e, stranu dopytu, stranu ponuky. E, dopyt bude čoraz vyšší a nebude dostatočná ponuka. Ceny sa zdvojnásobia a potom uvidíme, čo sa bude diať. Musíme to vnímať reálne, vecne. Občania majú právo na bezpečnosť, majú právo e, byť chránení, ale taktiež majú isté povinnosti. A ich povinnosti spočívajú v tom, že prispievajú k fungovaniu spoločnosti, a krajiny. A práve preto je podľa mňa nevyhnutné pomáhať e, školiť odborníkov. A nesmieme zabúdať na to, čo sa deje. Financujeme plynovody, konkrétne jeden plynovod, e, ktorý bude fungovať celé Európe a prevádzku jeho firma, ktorá má pochybné účty v niektorých krajinách. E, uvedomme si, že sme politici na vysokej úrovni, náš kontinent má isté potreby pre svojich občanov a pre svoje podniky, ale taktiež máme aj povinnosti. Ďakujeme pekne, páne Henan. Ešte na doplnenie kolega Březina e, prijavil námietku na vaše tvrdenie, keď ste tvrdili, že Francúzsko a Taliansko budú kupovať že Nemecko a Taliansko budú kupovať eh, jadrovú energiu od Francúzska. Eh, ešte to chcel doplniť, že aj Česká republika sa hlási, že aj ona bude mať záujem. Pán eh, Remek. Signály o tom, nevím, jestli si soukromé společnosti dělají nebo při... Takže súkromné spoločnosti si zrejme pripravujú pôdu na to, že v súvislosti s rozhodnutím v Nemecku bude aj v Česku stúpať cena elektriny. Hovorí sa o horizontu, horizonte zhruba jedna, no, na jeden rok o 20 A pre všetkých obyvateľov, bežných obyvateľov Českej republiky by sa to týkalo. Ale to nie je to hlavné, o čom by som teraz chcel hovoriť. Väčšina toho, čo by som chcel povedať, vlastne už eh, bola povedaná zo strany kolegov. A ako tieňový spravodajca sa teším a v podstate nemám pochybnosti o tom, že pán Brezina je úplne kvalifikovaný človek aj svojím vzdelaním, aj dlhodobým pôsobením tu v parlamente. Bude určite zárukou mm, veľmi kvalitného základu na, mm, pre jednanie. Teda, ale ja by som chcel upozorniť na nasledovný aspekt. Vzdelanie, výskum vo veľmi citlivej oblasti, ďalej ide o prípravu, odbornú prípravu ľudí, E, si spomínam na taký príklad, ktorý som bola kedy udával z oblasti letectva. Vážení kolegovia, skúste si predstaviť dopravné lietadlo plné cestujúcich a jeden z troch motorov vysadí, vypadne a teraz samozrejme posádka robí čo môže a s dvoma motormi sa ešte dá letieť, celkom bezpečne aj pristať a ostatné e, veci by sa doriešili na zemi, teda prečo ten tretí motor prestal pracovať. A teraz si predstavte, že vo výške 10 tisíc metrov sa cestujúci vzbúri a povedia, že s takýmto zlým motorom sa nedá lietať a preto treba vypnúť aj tie ďalšie dva motory. A toto si odhlasujú. A týmto vlastne prinútia posádku vypnúť aj tie motory. A tým majú záruku, že naozaj padnú. Takže v tomto kontexte v súčasnosti, úprimne povediac, po Fukushime sa týmto všetko všetci zaoberáme a chováme sa podobne ako tí cestujúci, ktorí by prinútili posádku k tomu, aby vypla aj tie zvyšné dva fungujúce motory. Ja viem, že to prirovnanie nie, nie je celkom presné, že pokrývkáva, ale Môžem nadviazať na to, že aj v minulosti, keď sme mali tzv. zelenú politiku, tak sme zneistili celú túto oblasť ako aj kvalifikovaní ľudia, ktorí prestávali vidieť perspektívu a hľadali cestu, ako odísť z tejto oblasti. Preto si myslím, že najmä práve preto, čo sa teraz deje, a aj v súvislosti s tým, čo povedal kolega Anen, že pri takéto že takéto náročné technologické procesy obvykle so sebou nesú určité riziká, preto by sme sa mali snažiť, aby sme celkom jednoznačne vyslali pozitívny signál, že je to oblasť, v ktorej stojí za to sa vzdelávať, odborne sa pripravovať a že tá oblasť má perspektívu. Takže vlastne skutočne je potrebné pritiahnuť do tejto oblasti aj ďalších ľudí. Čiže poznanie nás, politikov, ale aj občanov vlastne vychádza zo znalosti týchto kvalifikovaných ľudí, ktorí čo možno najdokonalejšie budú rozumieť týmto veciam, budú zvládať procesy a budú nám predkladať návrhy prípadných riešení. Podobne ako tá posádka spomínaného lietadla. Ďakujem vám za pozornosť. Danke, kolega Chichester. Ďakujeme, kolega Chichester. Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade nadviažem na to, čo ste spomínali pred chvíľkou. A ide o e, to, že niekde sa hovorilo o následnosti udalosti vo Fukushime, čo sa tam vlastne stalo. Minulý týždeň v rozprave som citoval z návrhu správy z Veľkej Británie ide o inšpektorát e, jadrových zariadení. E, Toto Wakeman tu publikoval teda tú správu. A on ako odborník vlastne e, je, bol menovaný ze strany MAAE venovať sa štúdii o Fukushime. A preto by bolo asi dobré celkom povedať si aj viac detailov o tom, čo sa vlastne stalo a venovať sa aj tej analýze analýzy. A bolo by užitočné prizvať ho na zasadnutie nášho výboru, aby nám predstavil túto tému a teda čo sa zistilo. Po druhé, ak môžem nadviazať na to, čo sa tu spomínalo ohľadne jadrovej bezpečnosti a aj toho aspektu, že jadro je oveľa nebezpečnejšie než hoci čo iné. Ale štúdie a štatistiky vlastne poukazujú na niečo iné. Tie práve poukazujú na to, že pokiaľ ide o nehody a aj smrteľné nehody v iných oblastiach energetiky, napríklad v vojárstve, vo hm, oblasti hydroelektrární a tak ďalej, tam je situácia s nehodami a pracovnými úrazmi oveľa horšia než v oblasti jadrových prevádzok, ktoré sú No, v prevádzke pre civilné účely. Takže keď sa hovorí o jadrovej energetike, tak niekedy tie reakcie nie sú celkom adekvátne tým pádom. Pretože aspekt bezpečnosti sa tam dodržuje na vysokej úrovni a štatistiky sú celkom pozitívne. Takže o vzťahu k tomu, čo sa stane v Nemecku, keď vlastne sa vlastne odstavia tie jadrové elektri- elektrárne. Podľa mňa teda to bude viesť k tomu, že značne hm, teda veľa domácností príde o svetlo, ak to môžem tak obrazne povedať. A predpokladáme, že v Británii tiež hm, vlastne budeme zohľadňovať jadro ako zdroj energie, ale Ide o to, aby sme zabezpečili dostatočné plynulú dodávku energie pre celú Európu. Budeme sa snažiť to ospojiť, To už je tretia ponuka. Ešte ďalší e, rečník, pán Rubich. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som len e, nadviazať na ten podnet, že je tu možnosť vyprac- dostať detaľnejšie informácie o Fukushime Minulý týždeň v Štrasburgu vo výbore 100 sme mali výber, e, odborníkov zo spoločného výskumného centra, ktorí už predložili detailnú analýzu toho, čo sa skutočne udialo. Takže by som navrhol, aby sme pozvali zástupcov spoločného výskumného centra, aby sme a že sme na stretnutí dostali aj Mm. informácie od e, veľvyslanca a tie podujatia, ktoré sme nám dostali, by mali podľa mňa dostať aj predsedovia výborov a snad by bolo možné, aby náš výbor členom ITRE dal k dispozícii e, e, tieto podklady. Ďakujeme za tento návrh a ďalšiu otázku potom ešte preveríme. Ešte má slovo pán Tošenovský ja sa ospravedlňujem za ďalšie vystúpenie. A, a, mm, áno, bolo by zaujímavé usporiadať takúto prezentáciu a súhlasím s kolegami, že potrebné naozaj e, sa dostať k ľuďom, ktorí to skutočne videli. Aby to neboli len sprostredkované informácie, a vlastne vieme, že tie sprostredkované informácie podliehajú určitým reakciám a tak ďalej. Na doplnenie by som chcel povedať, že asi by stalo na zváženie pre sekretariat. Európa vysielala záchranný tím, zložený jednak do špecialistov pre krízové situácie, pre katastrofy, ale viem, že mali so sebou aj špecialistov v oblasti jadrovej energetiky a jadrových dopadov a viem, že sa dostali do veľkej blízkosti a práve pomáhali tesne v blízkosti Fukushimi a konkrétne tento tým no, um, pozostával z ľudí, ktorí tam boli zapojení a môžem, e, tí by nám mohli vlastne povedať e, veľmi veľa, pretože sa tam dostali v priebehu 14 dní, respektíve 3 týždňov po nehode. Takže boli priamo na mieste a poznajú situáciu veľmi presne. Čiže ja veľmi podporujem takéto vypočutie, respektíve informácie, ktoré by sme mohli od nich obdržať. Ďakujem. No, Slovo má kolegyňa Angelika Nibler. Ďakujem, pán predseda. Nechcem hovoriť k, samotným, eh, k tému, samotnému materiálu, chcem sa len poďakovať ďalším kolegom z členských krajín, ktorí celkom ochotne ponúkli nám nemeckú energiu, keď nebudeme mať my energiu. Ja ako občianka Nemecka e, musím len povedať, počkajme si, či niečo také nastane. Určite to nebude e, odpojenie zo dňa na deň, ako to pôvodne chceli, chceli zelení, bude to postupné odpájanie, e, bude to presný scenár Teraz, keď k tomu konečne príde a bude lepšie fungovať vnútorný trh, ktorý sme celé roky žiadali, žiadali dobrú hospodárskú súťaž, môžem vám povedať, že celkom naivne, že e, nemecký Bundestag tak nebude reagovať tak, ako to e, e, načrtávajú mnohí, ktorí ho, hovoria už o čiernych scenároch. Náš Bundestag e, bude postupovať uvážlivo a ja vám, ak máte záujem, poskytnem podrobnosti. Slovo má teraz kolega Ody. Ďakujem pekne, pán predseda. Len v krátkosti chcem podporiť tie návrhy, ktoré sa týkajú, e, že by sa prizvali odborníci a tí by nám poskytli priame informácie. Veľmi to podporujem. Pán Žede. Rád by som sa podelil o určité informácie. Dovolte mi v prvom rade potvrdiť to, čo povedali kolegovia. Že predseda sa naozaj veľmi nemýli. E, možno tu išlo o reakciu na to, čo chcú masy, ale máme tu voličov, oni hlasujú, oni rozhodujú o tom, ako, aká bude vláda a ovplyvňujú rozhodnutia. Takže skôr, že by prevzali argumenty jadrového priemyslu, alebo že by sme ich my len tak prevzali, mali by sme sa pozrieť aj na štatistiky, aj na to, že sa odstaví viac než 7 jadrových zariadení v Nemecku a že ak to bude mať dopad na obchod e, v oblasti energetiky medzi Francúzskom a Nemeckom. Takže to, čo sa tu hovorí, nemusí byť vo všetkom úplná pravda. Musíme zhodnotiť dopady Fukushimy. Môj kolega ze strany zelených, eh, pán Rybasi, je tieňovým spravodajcom pre uvedenú správu. Momentálne sa nachádza vo Fukushime. Myslím, že tiež nám veľmi rád po návrate povie o svojich skúsenostiach, aby sme získali taký kompletnejší obraz, aby Eh, nakoniec eh, aj on sám hovoril, že aj nevždy sa poskytujú úplne objektívne správy. Ďakujem, pán eh, Žado, menovite za stanovisko, že ste ešte raz skonštatovali, že nie, Nemci nie sú blázni. Napriek tomu, nezávisle ako predseda, využijem túto pozíciu a, a E, poviem, že e, takisto Nemci, ako aj nikto iný, neroz, ako aj všetci ostatní, nevždy rozhodujú správne. Dúfajme, že e, spoločný trh bude môcť rozvinúť svoje žehnajúce účinky. Je tu prosím ešte niekto zastupujúci radu. Hovoríme predsa o zmluvách a novej, novej koncepcii. Možno, že niekto z rady, kto vie o práce pracovnej skupiny by nám mohol povedať niečo o hľadanom kompromis. Možno pán Štromajer z komisie, možno vy by ste vedeli zaujať stanovisko, možno viete, ako sa to vyvíja v rade. Možno teda nehovorte za radu, ale e, o rade. Ďakujem, pán predseda. Ako asi viete, v rade sa nepodarilo dostať, dos, proste dosiahnuť e, zhodu v názoroch medzi všetkými štátmi. A hlavne e, ten, ide o problémy ohľadne štiepenia. A, takže tento týždeň, ak máme teda dosiahnuť dohodu, teda za týmto účelom predsedníctvo e, prizvalo skupinu na vysokej úrovni Čiže bude tam aj súčasné predsedníctvo, budúce predsedníctvo Francúzsko a Rakúsko s cieľom dosiahnuť dohodu. A môžem vás informovať, že táto dohoda vlastne sa včera dosiahla a dúfam, že predsedníctvo vám rozošle alebo dá k dispozícii ten kompromisný text ešte dnes predpoludním. E, niekoľkými vedami môžem povedať, že tá dohoda sa dosiahla s tým, že sa e, pozornosť sústredila viac na otázky jadrovej bezpečnosti e, v súvislosti s jadrovým palivom. Rada e, predloží túto dohodu z pracovnej skupiny v pondelok a prednesieme to ako kompromis predsedníctva a predsedníctvo vyslovuje nádej, že tento balík sa potom 22. môže predložiť na Koreper a potom o týždeň neskôr to môže byť eh, prijaté na, príslušnej, na príslušnom zasadnutí rady. Takže vlastne myslím, že sme sa dostali z tej slepej uličky cestou kompromisu a preto Predpokladám, že rada bude čoskoro schopná prijať rozhodnutie. A predpokladám, že v tomto duchu sa rozhodne potom aj parlament. Ďakujem. Ďakujem a ešte predtým, než prehovorí pán Březina, ešte pán Žado. Mohol by nám predstaviteľ komisie povedať, či tá dohoda sa týka aj finančných aspektov a po druhé, zohľadnil sa aj dopad Fukushimi. Pán... Pačte ešte aj pán Udy má kratučku doplňujúcu otázku. Si je, je a, une accélération euh, dans... Áno, ak som to správne pochopil, tak eh, rada naozaj zintenzívnila svoje úsilie aj z hľadiska časového harmonogramu. Ale otázka je, či bude dosť času na to, aby rada zohľadnila aj E, stanoviská parlamentu. Ak sa to vlastne bude bez nášho, bez našej účasti, tak neviem. Pán Štromajer má slovo? Ak mám teda začať, najprv prvá otázka. Celá, rada v rade, pardon, celá diskusia v rade vlastne sa odvíjala okrem iného od dôsledkov Fukushimi a to už bolo prezentované pred niekoľkými dňami. debata sa sústreďovala na obsah, nie na rozpočet. Teda pokiaľ je otázku pána Obisa, nemôžem samozrejme hovoriť za radu, ale pokiaľ je o komisiu, tak určite by sme ocenili, pokiaľ by stanovisko parlamentu bolo k dispozícii čím skôr, aby rada mohla náležite konať a zohľadniť toto stanovisko parlamentu. Ďakujem. Ďakujeme za tento odkaz a teraz pán Čezina. Veľmi ja by som chcel všetkým debatujúcim podekovať za ich vystúpenia. A to, čo čítala pani Madurel, a ktoré bolo vystúpením tieňovej spravodajkyne Edity Hercog. Z toho vyplývam, že pokiaľ je o financie, tak je oveľa fundovanejšia, než ja. Ja som rád, že je tieňovou spravodajkyňou, pretože je aj členkou rozpočtového výboru. Finančné otázky, o ktorých bola teraz reč, sú oveľa viac predmetom debát na výbore pre rozpočet než tu. My sa tu zaoberáme hlavne obsahom tejto legislatívy a no pokiaľ ide o vystúpenie ďalších kolegov, súhlasím s pánom Rybigom, že štandardy v oblasti vzdelávania a veci týkajúce sa vzdelávania pre jadrovú energetiku majú nesmierny význam. Súhlasím aj s kolegami, aj v tom, aby sa konalo určité vypočutie v rámci výboru Vitre, kde by sa povedalo naozaj, čo sa vo Fukushime stalo. Stal by som veľmi o to, aby táto prezentácia bola prostredníctvom tých, ktorí ju vypracovali aj v Štrasburgu, pretože tieto prezentácie zo strany JRC boli vynikajúce. A podobne ako povedal pán Žadot, nie, ani JRC nie je úplne nezávislá organizácia, ale je veľmi vysoko fundovaná a pracovala s presnými číslami, ktoré sa týkali žiarenia, počtu obetí a tak ďalej. Mimochodom bolo dosť kuriózne aj to, že na pléne práve v tom čase prebiehala debata o stres testoch, kde padla informácia, ktorá bola úplne zavadzajúca nemá nič spoločné s realitou. Pokiaľ ide o vystúpenie kolegu Tošenovského a ďalších, všetci poukazovali na nutnosť pokračovať o výskume na zdôraznenie toho, že ide o dobre vynaložené prostriedky. A ja by som len z hľadiska pripomienok k fukušimskej tragédii povedal jednu vec. Ten program je veľmi flexibilný No vôbec akcie, ktoré sú zadefinované zmluvou o euroatome, sú veľmi flexibilné, takže otázky bezpečnosti jadrového odpadu, toto všetko je obsiahnuté v tom programe a otázka je len, ktoré smery toho výskumu sa momentálne zdôraznia. Zdôraznila sa aj otázka výskumu, ktorá sa týka nemeckého phasing outu jadrovej energie pretože aj s tým súvisí spústa záležitostí, kde je potrebný výskum. Takže my, okrem Francúzska, ktorá bude ďalšou krajinou, ktorá bude dodávať energiu do Nemecka, máme ešte jeden problém a to sú fyzikálne toky energií. Pretože oblasti, kde e, sú optimálne veterné podmienky, e, to je na severe Nemecka, ale pokiaľ ide o spotrebu energie, to je hlavne na juhu Nemecka, môžete trikrát hadať, kade, ale si pôjdu tie fyzikálne toky energií. Obvykle, pretože spojenie sever-juh Nemecka nie je dostatočne masívne, tak tieto toky idú cez Českú republiku a už nám spôsobili temer niekoľko vážnych výpadkov a dosť ťažko sa naša sústava s tým vysporiadala. A preto by som chcel apelovať na nemeckých kolegov, aby v rámci svojej e, krajiny ako racionálny národ zrealizovali spojenie sever-juh, pokiaľ ide o ich vlastné prenosové sústavy, ale to sem nepatrí. Oceňujem e, vystúpenie kolegu Žadota, pretože tam sa zdôraznil význam vzdelávania. A chcel by som pripomenúť, že vzdelávanie nie je možné bez kvalitného výskumu. A jedna vec, ktorej celkom nerozumiem, ale možno to je vec nepresného prekladu, a to sa týka otázok jadrového výskumu a medicínskych aspektov, pretože Myslím, že odborná verejnosť si nevie predstaviť mnoho terapeutických a diagnostických metód bez použitia výsledkov jadrového výskumu. Kolega Anin zdôraznil garanciu, ktorú obyvateľia potrebujú. garanciu bezpečnosti. Myslím si, že najlepšie a najbližšie k tejto bezpečnosti sú tzv. národní regulátori, pretože oni bezprostredne zodpovedajú za otázky bezpečnosti. Porovnanie pána kolegu Remka s lietadlom a vypnutím ostatných zvyšných motorov, myslím, že v celku to sedí. Nebudem to ďalej komentovať. A tiež súhlasím s kolegou Čičestrom, že je tu potreba prizvať e, na prezentáciu aj tých ostatných, ale len by som chcel povedať, že v strednej, energie, v strednej Európe asi zvládneme dokonca tie dodávky možno aj cez e, kanál La Manche. A ďakujem samozrejme za, aj za ostatné pripomienky. Ja som veľmi rád, že sa dosiahlo dohody, a respektíve, že sa možno dosiahne dohoda v Rade Totiž tá pracovná skupina už dospela k určitému konsenzu a verím, že aj my spolu s tieňovými spravodajcami dôjdeme ku konsenzu ohľadne tejto správy v takom zmysle, že ten konsenzus bude na prospech Európy a jadrového výskumu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Březina. A čo sa týka výsledkov, musím skonštatovať najskôr aký bude harmonogram. Ešte pani Nibler sa hlási o slovo. Prepáčte, pán predseda, a toto prerušenie, ale e, zaznela to téma odstavky do energetiky v Nemecku a mnohí tu spomenuli možné dopady, e, čo sa týka mm, zaťaženie sietí. Myslím, že aj e, vy sám ste raz požiadali komisára Oettingera, aby vypracovali štúdiu, ktorá sa bude týkať vplyvu na úroveň cien ďalej kapacitu sieti, a zaťaženie sieti. Ja by som to rada podporila, chcela by som sa opýtať, či by sme mohli zadať takúto štúdiu ako výbor. E, ešte s kolegom Rubigom sa e, musím dohodnúť, či by to možno e, bolo možné aj prostredstvom výboru STOA, ale rozhodne by sme sa mali oprieť o vedecké poznatky. Ďakujem pekne, pani Nibler. Možno by sme to mohli spomenúť aj v zhrnutí. Takže čo sa týka bodu na programe, aký bude ďalší postup, chceme požiadať sekretariat, aby preveril e, nový harmonogram vzhľadom na vývoj na rade. Taktiež chcem požiadať sekretariat po druhé, aby zohľadnil výsledky zasadnutia pracovnej skupiny zo včerajška. Zrejme budeme musieť prijať veľmi rýchlo rozhodnutie budeme musieť možno meniť harmonogram. E, nemá predsa význam, ako povedal pán Ody, aby sa každý dohodol sám za seba a potom e, sa vec vyrieši ďalej. Konštatujeme, že v otázke Fukushimi si vyžiadame správu o tom, čo tam presne prebehlo, bez hľadu na to, ako sa to bude vyvieť dlhodobom meradle aby sme jednoducho mali prehľad o tom, aká je súčasná situácia, potom sa budú príjmať ďalšie kroky. A po tretie, ďakujem Angelike Nibler a pánovi Březinovi. E, ja som zaslal list komisárovi Oettingerovi. Myslím, že by sme čo najskôr mali e, požiadať komisiu o prvý krok, aby nám predložila svoje výsledky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré môže sprostredkovať, čo sa týka vplyvu takéhoto opatrenia. Možno by sme to mohli prerokovať ešte na úrovni koordinátorov a možno zadať aj vypracovanie štúdie. Považujem to za dôležité, pretože príklad je to rozhodne zaujímavý. Teraz eh, nejde vôbec o Nemecko, ide o to, že rozhodnutie jednej členskej krajiny v otázke energetiky má a môže mať rozhodujúci vplyv na ostatné členské štáty. Politika energetiky sa eh, neustále viac europeizuje a takéto rozhodnutia majú dopady. To sa napríklad prijavilo aj na otázke zaťažových testov, ako ťažko sa tam dosahovali výsledky, ako ťažko nám padlo a napokon sa nám ani nepodarilo v pléne schváliť uznesenie o bezpečnosti jadrových reaktorov. To je naozaj veľká škoda. A to sa už nesmie nikdy opakovať. Myslím teda negatívny výsledok. A preto myslím, že by sme to mali využiť a vyvodiť eh, aj potrebné dôsledky. Takže toľko znamenia na záver a prechádzame hneď ďalšiemu bodu, ktorý už e, neprebehne a síce hlasovanie, ale v otázke programu Galileo sa oboznámime s aktuálnou situáciou. E, medzi tým už prebehli rokovania aj na úrovni trialógu a ako sa dozvedáme, veci sú na dobrej ceste. Spravodajca má slovo ako prvý. Pán Glante, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A veľmi správne ste podotkli, že prebehol posledný neformálny trialog 31. mája. Bol to tretí trialog s tieňovými spravodajcami z Radova s komisiou. A po tomto treťom trialógu, respektíve dovtedy, sme našli mnoho spoločných bodov medzi radou a parlamentom. Bolo potrebné ešte sa venovať otázke napríklad ochrany údajov e, z volákov na e, isté smerice, v tomto smere. E, Európsky parlament požiadal revíziu po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia, čo sa týka regulovaného signálu zhruba v roku 2016. Potom e, je tu otázka medzinárodných dohôd, ktoré sa podarilo zaintegrovať, ďalej e, finančné príspevky, dodržovanie ľudských práv, ďalej finančná situácia, o nej sa diskutovalo veľmi intenzívne. A tu musím povedať, že program, respektíve systém Galileo, e, by sa dal porovnať aj so systémom GPS. Tento signál bude zpočiatku bezplatný, ale komisia v úvodnom ustanovení hovorí o možnom financovaní budúcnosti strany členských štátov a tretich krajín. Ďalej dôležitou vecou bol článok 6. Mechanizmy eskalácie. Ak orgány eh, verejne regulovaných služieb členských štátov nebudú schopní zaručiť bezpečnosť, eh, to sme navrhli, aby komisia uvalila sankcie v prípade um, nevhodných postupov. Rada takýto návrh neprijala, ale potom e, sa zhodli na tom, že členské štáty budú uvajovať takéto sankcie. Ďalej článok 4. Aj tam sú dôležité otázky. Rada prijala naše požiadavky, čo sa týka ochrany informácií. A, a e, týka sa to aj bezpečnostných e, opatrení. Takáto bola situácia na rokovaniach trialógu. A na poslednom rokovaní v rámci trialógu zazneli veľmi jasné slova na adresu rady boli tam eh, dosť veľké nezrovnalosti medzi radou a komisiou skôr, nie medzi radou a parlamentom. Obľúbenou témou eh, v takýchto súvislostiach sú delegované akty. Nadobudli sme dojem, že niektorí členské štáty celkom nechápu, aké práva vytvorila Lisabonská zmluva. Eh, o tom sa teda diskutovalo veľmi živo, je to obsahom článku 8 a rada pôvodne odmietla tento návrh komisie, aby zabránila využitiu delegovaných aktov. Parlamentu by sa to tiež týkalo, pretože oslabenie komisie znamená aj oslabenie Európskeho parlamentu a bola tam teda dosť veľká nezrovnalosť. Komisia navrhla dosť rozsiahlu prílohu, aby sa nemenila doložka o delegovaných aktoch. Rada opäť sa snažila zredukovať túto formuláciu. Napokon sa nám podarilo dosiahnuť kompromis a síce, že parlament aj túto zredukovanú prílohu príjme, ale tie zmeny, ktoré prinesú delegované akty, prebehnú. Rada žiadala, aby komisia prednesla vyhlásenie. Toto vyhlásenie bolo sporným bodom. Až včera sa podalo dosiahnuť dohodu na úrovni Koreperu. Išlo o formuláciu v otázke, do akej miery členské štáty v týchto bezpečnostných opatreniach budú ovplyvnené komisiou. Musím povedať, že sa nám podarilo napokon dosiahnuť kompromis, ale ten nebol ľahko priateľný zo strany komisie. Preto sa chcem poďakovať komisii z celého srdca, že sa napokon podarilo prijať tento kompromis a komisia zašla až úplne na hranicu um, toho, čo bolo pre ňu možné a dokázala uznať aj práva, ktoré nám pripisuje Lisabonská zmluva. Podarilo sa teda dohodu, dosiahnuť dohodu medzi komisiou, radou a parlamentom a um, aj dohodu v prvom čítaní, ale uh, kvôli oneskoreniam a až včerajšom do rozhodnutí Koreperu sa zrejme podarí až 30. júna uh, odhlasovať tento návrh. E, zrejme sa to potom dostane až v septembri do pléna. Ale maďarské predsedníctvo e, sa snažilo a podarilo sa mu ešte počas svojho pôsobenia e, podporiť tento kompromis. Niektoré členské štáty sa bránili veľmi ostro, nebudeme menovať konkrétne, ale predsa sa nám to podarilo. Musím povedať, že aj nám nezáleží za každú cenu e, dosiahnuť e, dohodu v prvom čítaní, ale nechceme taktiež príliš ustupovať. Nemalo by sa z toho stať pravidlo, e, skôr taká výnimka. Ďakujeme pekne pánovi Glantemu aj všetkým tým, ktorí sa podielali na príprave tohto návrhu. Taktiež ďakujeme aj kolegom za spoluprácu, ďakujeme aj komisii. Myslím, že spolupráca prebehla tak ako mala. Výsledok je dobrý. Je mi ľúto, že dnes nemôžeme hlasovať, ale je to už iba otázka postupu. 30. júna budeme schopní hlasovať. Myslím, že je to dobrý výsledok maďarského predsedníctva, ktoré výrazne prispelo k tomuto výsledku. Teda ešte raz srdečná vďaka a prechádzame hneď k ďalšej téme. Máme tu štúdiu Ide o štúdiu, ktorou sme sa zaoberali už aj včera, respektíve o tému, ktorú sme sa zaoberali včera. Ide o energetickú stratégiu v Južnom Stredomorí. A teraz by som požiadala našich e, panelistov, aby prišli tu za predsednícky stôl. Možno toto potrvá minútku, dve, kým sa presunú. you're ready. Ak ste pripravení, môžeme začať. Máme na programe otázku energetické stratégie Európskej únie v Južnom stredozemí. Máme pred sebou štúdiu. V júni 2010 sme rozhodli a v máji 2010 toto rozhodnutie bolo zamietnuté. Nie, nie, nie, tak to nebolo. V máji 2011 bol predložený výsledok Máme pred sebou štúdiu, máme tu dvoch odborníkov, je tu pán Bernard Guamel a pán Henri Busson. Dúfam, že som vaše mena príliš neskomolil. E, teraz nás všetkých veľmi zaujíma, čo nám poviete o výsledkoch tejto štúdie. Nech sa páči, máte slovo. Yeah, thanks. Yes, thank you. Euh, bonjour, euh, mesdames et messieurs. Je, vais, je suis uh, Bernard Duhamel. Si vous... Dobré ráno všetkým. Moje meno je Bernard Duhamel. Budem hovoriť po francúzsky, pretože to je môj materinský jazyk. Na úvod eh, dám slovo kolegovi Antimu Busantovi, ktorý eh, sa bude venovať jednotlivým otázkam Čo sa týka oblasti Stredomoria, táto mapa vám ukazuje geopolitický význam tejto oblasti. E, Oblasť Stredomoria je e, stredom medzi viacerými kontinentmi, ako vidíte. Na tomto obrázku je prehľad stredomorskej oblasti. Chceme vám tým ukázať krajiny, v ktorých eh, pôsobíme. Naša štúdia eh, obsahuje celú oblasť Stredomoria. Sú tam aj krajiny Európskej únie, to je severné pobrežie a potom je tu južné a východné pobrežie. To už nie je samozrejme súčasť Európskej únie. Je tam 8 eh, krajín, respektíve 7 krajín Európskej únie. K tomu sme však pridali aj Portugalsko, pretože tradične sa Portugalsko považuje za stredomorskú krajinu, aj keď nie je priamo na pobreží Stredozemného mora. Je tam Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Slovinsko a Grécko, plus Cyprus a Malta E, čo sa týka plynu, Cyprus a Malta e, neprodukujú plyn. A Malta sa pravdepodobne tiež nestane producentom, pretože náklady na infraštruktúru, ktorá by bola potrebná e, na ťažbu alebo na plynovod by boli obrovské, ale na Cypre sú plány na metánový terminál na produkciu elektrickej energie. V južnej časti je tam Maroko, až po Turecko, sú tam krajiny Magrebu, teda Mar- Maroko, Alžírsko, Tunisko, ďalej Líbia, tá nespadá do žiadnej konkrétnej kategórie a taktiež Mašrek, Egypt, Libanon, e, Sýria a Jordánsko. To samozrejme nie je e, úplne pri Sredozemnom mori, ale predsa len považujeme aj tieto krajiny e, za oblasť Stredomoria. Jordánsko je jednou z krajín, ktorých sa týka projekt medzi Európskou úniou a arabskými krajinami eh, v oblasti dodávok plynu. Taktiež sa to týka Egypta, Turecka a Izraela. Táto mapa je známa všetkým vám. Tam sa ukazujú hĺbky Stredozemného mora v rôznych jeho častiach. Plynovod bude musieť ísť práve morským dnom a taktiež elektrina sa bude transportovať e, morským dnom. E, tie úplne najtmavšie časti sú hĺbšie ako 3000 metrov. More e, má na svojom najhlbšom mieste až hĺbku 5000 metrov, teda je to dosť veľká prírodná prekážka aby som ešte uzavrel tento úvod, môžeme sa pozrieť na isté porovnania medzi severom a juhom eh, Stredomoria. Z demografického hľadiska obyvateľstvo sa dá porovnať, je tam zhruba 200 miliónov obyvateľov aj na severnom pobreží, aj na južnom pobreží, ale eh, na južnom pobreží Stredozemného mora a obyvateľstvo, jeho počet e, rastie e, e, štvor mne rýchlejšie ako na severe, konkrétne 3,6 násobne rýchlejšie. Čo sa týka spotreby, spotreba elektriny na obyvateľa je na severe takmer štvornásobne vyššia ako na juhu. Sú tu samozrejme E, celkové čísla odlišujú sa e, v jednotlivých krajinách. Iba jedna jediná krajina e, spotrebováva rovnako na juhu, ako sa spotrebováva na severe, a síce Izrael. Ale zvyšok tejto oblasti spotrebováva výrazne menej elektriny ako to severné pobrežie. Napríklad v Maroku spotreba je iba 6000 kWh na obyvateľa, teda je to výrazne nižšie ako v severnej časti Nechcem vás e, nudiť e, číslami, ale ešte niekoľko predsa čísel e, o plyne. Bernard je odborníkom na energetickú účinnosť. Ja sa zaoberám predovšetkým plynom a ropou, ale čo sa týka plynu, spotreba, no to sú čísla mimochodom za rok 2009, pretože túto správu sme vypracovali ešte v roku 2010 eh, a nemali sme preto údaje za rok 2010. Čo sa týka európskych krajín v oblasti Stredomoria, to predstavuje plyn zhruba polovicu celkového dovozu eh, z Európskej únie. A je to preto, že v Európskej únii zásoby a výrobné oblasti sú na severe a nie na juhu. Teda v tých 8 krajinách Stredomej Európskej únie iba jedna jediná krajina e, je výrazným producentom plynu a to je Taliansko. Ostatné krajiny Stredomoria z tej európskej časti majú o mnoho menej plynu. Napríklad Veľká Británia, Polsko, Holandsko produkuje o mnoho viac plynu, e, Holandsko dokonca vyváža mnoho, veľké množstva plynu. Teda závislosť južných krajín a Európskej únie, e, čo sa týka spotreby plynu, je vysoká, veľmi závisia na dovoze. Až 95 celkovej spotreby pokrýva dovezený plyn. Tieto čísla e, budú ešte rásť, pretože vývoj e, naznačuje, e, že produkcia plynu sa znižuje aj v ostatných krajinách Európskej únie. A teda e, niektoré krajiny dokonca úplne zastavila sa zastavila produkcia plynu napríklad v Španielsku. Už iba Taliansko je takýmto výrazným producentom plynu v tejto oblasti Stredomoria takmer. Všetok plyn, ktorý sa spotrebováva na juhu Európskej únie, sa bude musieť dovážať. Máme tu prehľad našej prezentácie. Pripomenieme vám, aké sú e, politické rozhodnutia v tejto oblasti. Potom prejdeme od elektriny k plynu a, a na záver niekoľko odporúčaní, ktoré vyplývajú z našej štúdie. Takže najskôr by sme sa vyjadrili k, e, k príslušným politickým dokumentom Európskej únie. Ďakujem. Oui, alors bon, ce, ce, ce, sont des, ce sont des grandes lignes. To sú teda tie širšie e, línie, určite ich poznáte. Jediná vec, na ktorú by som chcel na tejto prvej priesvitke poukázať, to je vytvorenie takejto e, smernice v tejto oblasti, o ktorej sme hovorili. ENCO, ENCO, E NCG, Európska sieť operátorov, sú, prevádzkovateľov, sú to inštitúcie, ktoré sme vytvorili týmto spôsobom, tak aby sme vytvorili infraštruktúralne plány na európskej úrovni, ktoré v podstate desaťročné plány pre elektrínu a pre plyn sú to všetko Mm. <clears throat> programy, plány, ktoré sú každé dva roky obnovované. Prvý bol na rok 2008, čiže v roku 2010 došlo k prvej revízii tohoto plánu. A teraz, keď sa pozrieme na tie hlavné priority, 5 priorít, to, čo sme veľmi e, považovali za veľmi dôležité v tejto stratégii. Stratégia z roku 2010. Chceli sme posilniť externé dimenzie európskeho trhu, pozrieť sa na to, že Európska únia v podstate chce určitým spôsobom integrovať túto oblasť. Nie len pokiaľ ide o nás, o Európu, ale aj v podstate naše energetické trhy prepojiť s juhom Môže to byť regionálna integrácia s trhmi na juhu, GMK, BMP napríklad, o tom sme hovorili, ale zároveň a určitá integrácia medzi energetickými trhmi Európy a na juhu Stredomoria. Pozrime sa na ďalšiu priesvitku. Je to veľmi zaujímavý obrázok Ide tu o energetické koridory, veci, ktoré sme doteraz nestôrazňovali, transport energetiky jednak vo vnútri Európy, posilnenie európskeho jednotného trhu a zároveň potom umožniť krajinám, ktoré nemajú dostatok zdrojov, primárnych zdrojov, aby mali prístup k zdrojom, povedzme, v susedných krajinách. To je ďalšia vec. A tie energetické koridory medzi Európskou úniou a a južnou časťou Stredomlia. To je ďalšia vec. Za chvíľu budeme o tomto ešte hovoriť, ten južný koridor, ktorý by mal umožniť, podľa nášho názoru, aby sme sa dostali tie zdroje z Afriky a zároveň z oblasti Blízkeho východu, aby sa dostali východným i južným koridorom do Európy. A ten ďalší koridor na no tej e, západnej časti pre obchodovanie s elektrickou energiou. Predovším ide o smernicu o obnoviteľných energiách, veľmi dôležitá oblasť, poznáte ju určite. Ciele stanovené v tejto oblasti to je tých 20 ktoré by mali predstavovať obnoviteľné zdroje do roku 2020. A nesmieme tiež zabúdať na to, že sú tu teda vzťahy medzi severom a juhom. A nezabudeme na článok 9, o ktorom sa veľmi často hovorí o tých spoločných projektoch medzi členskými krajinami EÚ a tretími krajinami, ktoré by umožnilo naozaj poskytovať dostatok energie obnoviteľných zdrojov práve teda z južných krajín týmito koridormi. Aký je teda výsledok tejto oblasti? Ciele európskej tie európske ciele by mohli umožniť aj rozvoj v tejto oblasti v južných krajinách. Maroko, južná časť Stredomoria, napríklad Sýria, Egypt. Ak sa teda pozrieme na to, ako to vyzerá na trhu s elektrínou, tak tie možné koridory pre export vidíte tu. Vidíte, ako by to mohlo vyzerať pre vývoz. Taký veľmi globálny pohľad zeme, krajiny a Magrebu, Alžírsko, Maroko, Tunis. A samozrejme aj prepojenie na Španielsko, to existuje, ako vidíte, prepojenie na Taliansko, tento projekt, toto prepojenie prebieha. A potom to možné prepojenie, a to uvidíme východná časť Stredomoria e, a Balkán. Do Európskej únie cez Balkán. Toto prepojenie vidíte z oblasti Stredomoria. Celá tá oblasť Stredomoria vidíte tu aj ako to prebieha. Čísla, ktoré vidíte, sú, sú z roku 2008. Ide o gigawatt hodiny. A keď si to porovnáme s juhom, tak vidíme, že tam je to oveľa nižšie. Vidíte tu aj fragmentáciu týchto prepojení. Vidíme tu naozaj tri oblasti Magreb, tá severná časť Afriky, ktorá je vlastne odtrhnutá. Vidíme tu Tunisko, Líbia, to sú všetko v podstate že prepojenia s Egyptom, to je tá stredná časť, a potom je tu ten ďalší pola, to je Turecko, ako vidíte na vrchu. Turecko, ktoré v podstate viac či menej je integrované s Európou. Ale tým pádom vlastne zasa odtrhnuté od prepojení s Egyptom. pretože tu nedošlo teda k určitej e, synchronizácii so Sýriou. Pokiaľ ide o Magreb, sever Afriky, tak by to mohlo vyzerať asi takto, keď ide o jednotlivé prepojenia v tejto oblasti medzi týmito troma krajinami a Španielskom. Vidíte tu dvojité napojenie Španielsko-Maroko, kde Maroko e, dováža, a teda nevyváža a teda vzájomné propojenie, prepojenie, ktoré umožňuje medzi Marokom, Alžírskom a Tuniskom. A pokiaľ ide o Líbiu, áno, je tu síce určité nejaké napojenie, ale veľmi zlé, takmer by som povedal nefunkčné. A teraz ten energetický pól, o ktorom som hovoril, to znamená Turecko, tri prepojenia, ktoré tu vidíte s Gréckom a Bulharskom. Synchronizácia elektrického prepojenia medzi Gréckom, Tureckom a Bulharskom. Energetické prepojenie Balkánu s Tureckom. Je to vec, o ktorej teraz práve hovoríme, o v roku 2012 by malo dojsť v tejto oblasti k synchronizácii. A my trváme na tom, aby k tomu došlo, aby došlo k synchronizácii v tomto ohľade, pretože potom by to vlastne by bol, to pre, nebolo to prepojenie so Sýriou. Asi v roku 2015 by to mohlo umožniť prepojenie medzi Tureckom a zvyškom Stredomoria. Stre, Južného Stredomoria teda. Teraz taký obrázok, ako to vyzerá, to prepojenie Egyptu. Egypt by bol strategickým spôsobom umiestnený naozaj veľký počet obyvateľov, niekoľko desiatok miliónov, veľké energetické potreby, komplexný systém Je tu veľmi zásadný dopyt a Egypt takisto musí e, reagovať na poskytovanie energii Egyptu, pokiaľ ide napríklad o e, Nílskú oblasť, Etiópia, tam sú rôzne projekty. Je tu však problém, problematické prepojenie Egypt, Etiópia, takisto určité časti Perského zálivu by sa mohli napojiť na Egypt, ale vieme, sú tu určité problémy Demografický rast Egypta je obrovský. Asi v roku 2050 by mohli mať 150 miliónov obyvateľov obrovská masa. Musíme teda zvýšiť tieto dodávky, vyriešiť túto, túto problematiku. Demografický rast tejto krajiny, obrovský rast v mestách, ktoré potrebujú dodávky vody, je to, sú to energetické straty, dopyt po energiách. Takže tie tri magrebské krajiny, to je veľký potenciál pre regionálny rozvoj. Strojnásobenie so Španielskom sa strojnásobí do roku 2020. Prepojenie na Taliansko, Tunis, Taliansko, to je teda ten projekt, ktorý je najpokročilejší v tejto oblasti, ktorý by sa mal dokončiť v roku 2016. Projekt medzi Alžírskom a Talianskom cez Sardiniu, to je ale možno vzdialenejší projekt zatiaľ. <clears throat> Sú to ale len také e, plány zatiaľ. predpokladáme prepojenie medzi Marakom a Tuniskom v tejto oblasti, Alžírskom. Je tu taký európsky projekt. Ide o určitú integráciu trhu s elektrínou v tejto oblasti. Asi pred rokom sme tu prijali de- deklaráciu. Snažíme sa posilniť integráciu týchto troch krajín na severe Zišli sa tu ministri za prítomnosti našeho komisára pre energetiku. Došlo k rokovaniam i v Bruseli. V Alžírsku v minulom roku. Pokiaľ ide určitý určitý solárny plán, posnažíme sa podporovať obnoviteľné energie Dopyt, ktorý rastie na juhu, ten samozrejme volá po týchto plánoch. 20 gigawatov, 20 tisíc megawatov, to je dodatočná kapacita na základe tejto fotovoltaickej obnoviteľnej solárnej energie, termálna koncentrovaná energia, ktorá je koncentrovaná s touto solárno a samozrejme že i veterná energia, ktorá je distribuovaná medzi južnými centrami v Egypte, v Maroku väčšinou, určité možnosti v oblasti veternej energetiky sú aj v Tunisku, nie však v takom rozsahu. Jedným z cieľov tohto solárneho plánu by bolo to, aby došlo k určitej konvergencii v tejto oblasti. Konvergencii, ktorá by umožnila rozvoj obnoviteľnej energetiky a zároveň by umožnila zapojenie súkromného sektoru, aby investori v tejto oblasti mohli podporiť tento rozvoj. Čiže my sa budeme snažiť ísť práve týmto smerom integrovaného trhu stredomorského trhu. Jedným z cieľov by bolo, aby táto solárna energia sa mohla čiastočne aspoň dostať k prepojeniu na Európu, aby existovala. Určite, že sú tu určité technické problémy, ktoré sú spojené so solárnou energetikou. Slnečné žiarenie charakterizuje určité výpadky, takže túto problematiku musíme nejak vyriešiť. Nejakým spôsobom túto energiu uh, skladovať. A keď sa teraz pozrieme na rôzne nemecké iniciatívy v tejto oblasti, to je ten slávny desert, tak napríklad, dvojka alebo teda iné priemyselná in, e, e iniciatíva z 2009 roku. Hneď na to je to veľmi ambiciozná iniciatíva, ktorá počíta s dodávkami alebo s výrobou asi stovky gigawatov do roku 2050. Ale tie investície, tie prvé odhady boli asi 400 miliard eur. Je to iniciatíva, ktorá pokrýva obrovskú oblasť púšte, pretože práve v tejto oblasti je slnečná energia rentabilná. Ešte je tu však jedna iniciatíva, pretože potrebujeme určitým spôsobom tú energiu dovážať, takže musí sa dostať určitým spôsobom cez Stredomorie, ak ju chceme dovážať z z Európy a to je MedGrid, konzorcium iniciatíva MedGrid, nedávna francúzska iniciatíva pred niekoľkými mesiacmi zoficiálnená, prešla určitými e, štúdiami realizovateľnosti týchto fyzických problémov, ako prekonať aby e, akým spôsobom my mohli sme dostávať energiu do Európy a tie štúdie by mali byť k dispozícii asi v roku 2013. Ak sa pozrieme na vývoj týchto južných krajín, tak vidíme tiež podporu energetickej účinnosti. Takisto vidíme, že táto účinnosť sa zlepšuje na severných i južných krajinách, ale v tých južných krajinách menej. než v tých e, severnejších krajinách. Je teda nevyhnutné snažiť sa presadiť lepšiu energetickú účinnosť v južných krajinách, tak aby boli hm, presadzované príslušné zákony, napríklad v Maroku, Egypte, Tunisko a Jordánsku a tiež v Izraeli. Izrael v tejto oblasti pokročil. kam sa uberáme v tejto oblasti energetiky? Vznikne teda nejaká super sústava medzi Európskou úniou a Severnou Afrikou? Super sústava, ktorá by vychádzala z toho solárneho plánu pre oblasť Stredomoria. Predpokladá sa, že bude, môcť, bude možné prekročiť Stredomorné more, napojiť sa na európske sústavy bez toho, aby tie sústavy boli zdvoj či strojnásobené. To prepojenie by malo ísť cez, cez Gibraltar, vysokonapäťové vedenie teda, na veľké vzdialenosti, tak, aby táto sústava bola určitým základom Problémom však je integrácia tejto energie, energie ktorá je produkovaná striedavo na základe veternej energie, ak táto nie je taká významná v celom tom systéme. Napríklad v Suezkom zálive. Avšak táto energia musí byť riadená a to je možné v tých väčších sústavách. Tam to vyrovnávanie je ľahšie. Vznikali by teda určité prstence najrôznejšieho prepojenia z juhu na sever, takisto z Talianska do susedných krajín, tiež vysoká miera výmeny. Teraz k otázkam plynu. V oblasti plynu je to úplne iné než v elektrickej energii. Tu sú určité otázky, tak výroby ako aj prenosu. Plyn v tej, týchto oblastiach existuje. A ide teda predovšetkým o otázky, <clears throat> ktoré musia byť vyriešené, otázky teda prenosovej kapacity a infraštruktúry. Tu je zaujímavá mapa, vidíme tu tie príslušné spádové oblasti vývozcov plynu do Európy. Máme tu oranžovú časť Rusko, veľký vývozca a prepojenie takisto smerom na západ, takisto z Alžírska, ďalej potom z Norska a Holandska. Rusko je teda naozaj mohutné medzi tými vývozcami zemného plynu. Možno tá mapa nie je celkom presná, pretože Taliansko vyzerá, ako by bolo celkom pokryté z Ruska. Taliansko však má obrovské dodávky práve z Alžírska. Ďalej potom e, opätovne splyňovaný plyn. Tu máme podmorské plynovody. A tu vidíme projekty pre výstavbu plynovodu, ale tiež existujúce plynovody. Vidíme tu tri plynovody medzi Alžírskom, Líbiou a Južnou Európou. Je tu tiež prepojenie cez Maroko, Španielsko, Alžírsko, Tunisko, do Talianska pres, si, cez Sicíliu a tretí najnovší projekt, ktorý dodáva plyn z Líbie. Ďalej sú tu dva projekty, ktoré ešte neboli realizované. Španielsko bude teda zasobované priamo z Alžírska. Tento, tento trh bol to, tak trochu zneistený na jar tá oranžová línia cez Sardiniu, cez Sardiniu Korziku je teda prepojenie na Taliansko z Tuniska a Alžírska. Problémy plynu predstavujú tri druhy otázok. Sú to otázky zaistenia hlavného cieľu, čož je teda bezpečnosť zásobovania. My sme zistili, že je nevyhnutné zabezpečiť bezpečné zásobovanie európskych krajín stále viac plynu bude dovážaného predovšetkým do Južnej Európy a 95 tohoto plynu prechádza práve cez Stredozemné more. Teda zdroje sú ozaj diverzifikované. Môžeme teraz začať aj na základe technického a ekonomického vývoja v južných krajín GL, kde ide o prepravu tankermi do Európy a máme asi 15 vývozných krajín v Európe, zatiaľ čo v 80. rokoch ich bolo asi 12. Rusko, Norsko, Holandsko, Nigéria. Vidíme teda, že tá diverzifikácia zásobovania sa zlepšuje Stále to však nepostačuje, pretože spotreba plynu stále rastie v ročných percentuálnych údajov. Máme tu alternatívne zdroje a Európe plyn sa používa na výrobu kombinovaných zdrojov tepla a elektrickej energie a preto je nevyhnutné zabezpečiť na túto kogeneráciu určité zásobovanie. Možno sa pozrieť na Kaspické more, Irak, Irán. Tu máme určité schematické znázornenie dnešných e, projektov pre dodávku zemného plynu z východnej časti Stredozemného mora do Európy. Sú tu dva veľké projekty. Ten červený Nabuko, projekt podporovaný Európskou úniou. A potom je tu aj spojenie z Iraku, Iránu, tam záleží na politickom vývoji, a to do východnej Európy. A potom je tu ďalší projekt pre Rakúsko, Maďarsko. To sú všetko projekty, ktoré, ktoré však boli eh, tak trochu spomalené na základe projektu z Ruska, ktorý bol spustený pred dvoma rokmi. Išlo o výstavbu plynovodu cez Severné more. Sú tu ešte dva ďalšie projekty medzi Gréckom a Talianskom. Ide o transport z Azerbajdžánu smerom na sever. Tých projektov je tu príliš veľa. Sú tu dva veľké projekty South Stream a Nabucco, sú to projekty, ktoré same o sebe by mohli potenciálny dopyt, ktorý narastá budúce roky či desaťročia. Je to teda strategický problém a uvidíme, že práve toto je podstatné. Nabucco je projekt, ktorý má asi najväčší zmysel, aby umožnil zásobovanie po celé roky. Bol by to projekt dostačujúci. Problém je však v to, že Rusko, ktoré dodáva zemný plyn do Európy, začalo realizovať South Stream na to, aby, aby sa zabrzdilo Nabukom notamment le, le, avec l'Irak le, le, et l'Azerbaïdjan. Taktiež eh, chceme prepojiť eh, spojenie s Azerbajdžanom. <clears throat> Teda tento plén, plán doplňa Nabuko. Ak sa nemýlim, eh, to záverečné rozhodnutie ešte nebolo prijaté, avšak ak sa naplnia oba plány, nebudeme mať dostatočné dodávky. Musíme to vnímať racionálne a vecne. Jediným spôsobom, ako zvýšiť diverzifikáciu, je program Nabuko a to si musíme uvedomiť. Ďalším problémom, ktorému Európa čeli, je tento. Jedna vec je mať dostatok plynu, ale musíme si uvedomiť, že neustále sa zvyšuje dopyt nedávna sme to v Európe nevrali príliš do úvahy. Ak Európa sa bude rozvíjať, tak aj južné krajiny sa musia, musia rozvíjať. Južné krajiny, ktoré nám budú dodávať plyn, pravdepodobne pôjde o krajiny, ktoré e, sú e, vysoko zaludnené a rýchlo rozvíjajúce sa krajiny. najmä Egypt a Alžírsko, budú potrebovať čoraz viac energie pre svoj vlastný priemysel, pre e, svoje obytné oblasti, pre cestovný ruch a tak ďalej. A už dva roky A len pred dvoma rokmi sme si uvedomili, že máme pre tieto krajiny dve možnosti či chcú zarobiť na tom, že budú vyvážať do Európy, alebo či chcú využívať svoje zdroje sami pre svoj vlastný rozvoj. Možno bude ťažké skombinovať oba tieto ciele. Toto sú vnútorné konflikty, ktoré by sa mohli potom prejaviť aj na politickej a sociálnej úrovni. Možno sme už svedkami začiatkov takéhoto prenikania konfliktov v Egypte, a v Alžírsku a v Tunisku. A krajinu, ktorú musíme veľmi pozorne sledovať, je predovšetkým Egypt. V roku 2008 Egypt eh, prestal eh, akékoľvek doplnkové dodávky plynu nie len eh, na ten bežný európsky trh, ale aj do susedných krajín. najmä do Jordánska, do Sýrie a Libanonu. Mám taktiež je tu prípad Alžírska, ktoré sa teraz rozvíja veľmi rýchlo. A vládna politika je taká, e, že chcú, aby sa krajina rozvíjala veľmi rýchlo, najmä e, na podnet e, nového ministra pre rozvoj. A taktiež bol vymenovaný nový minister pre energetiku, ktorému veľmi záleží na vývoze plynu. Teda situácia sa vyvíja veľmi dynamicky. Nám v Európe záleží na našich dodávkach, ale Musíme si uvedomiť, eh, odkiaľ tento plyn pochádza a aká je politická situácia, osvorská situácia v týchto krajinách v južnej časti Stredomoria. Táto časť mojej prezentácie je dosť odborná, ale považujem ju za dôležitú. Eh, južné krajiny, ktoré nám už dodávajú a budú dodávať eh, možno v budúcnosti plyn, musia rozvíjať svoj plinárenský priemysel aj pre svoju vlastnú spotrebu, aj pre účely vývozu a taktiež chcú si zachovať e, príjmy a to isté príjmy do budúcna. Zatiaľ musíme umožniť rozvíjať svoje vlastné zdroje plynu. To znamená, že eh, indexy eh, ceny plynu sa musia prepojiť s cenami ropy a pohodných látok eh, sú v tomto smere relevantné dva druhy energie. Niektorí možno tvrdia, že zdroje plynu nie sú úzko prepojené so zdrojmi ropy, teda preto, preto prepájať e, ich ceny. E, myslím, že na to existujú veľmi pádne dôvody. Prevádzkovateľia v južných krajinách, najmä e, Európania a Američania, hľadajú aj plyn, aj ropu. Tieto firmy budú ochotné investovať do skúmania nových zásob plynu, ak si budú môcť byť istí, že ich príjmy budú podobné ako príjmy z ropy. Pretože ak bude atraktívnejšie hľadať ropu, tak budú hľadať ropu. Teda musíme zatraktívniť aj možnosti novej ťažby plynu. Tieto firmy sa venujú aj skúmaniu nových zásob ropy, aj plynu a preto tieto ceny budú musieť byť z dlhodobého hľadiska prepojené ak ropa bude atraktívnejšia, budú sa venovať rope a nie plynu. Pretože na rope sa eh, im lepšie zarába. Mm, taktiež musia zohľadniť eh, aj náklady na spracovanie ropy a plynu. Tieto firmy musia mať dlhodobé eh, zmluvy, tak aby mali istotu ziskov. Často im záleží na celých ročiach s dohodnutými e, cenami. A týmto sa dostávame k záveru našej analýzy. Teraz preto prejdem ku konkrétnym odporúčaniam. Poprvé, čo sa týka elektrickej energie a energetickej účinnosti, naše odporúčania idú v tom duchu, že chceme podporovať obnoviteľné zdroje energie, energetickú účinnosť a centra a asociácie, ktoré sa zameriavajú na túto problematiku v južnej časti Stredomoria, napríklad v Maroku, vznikla asociácia na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a veternej energie. Ďalej v Tunisku Národná asociácia pre riadenie využívania energie a v Egypte vznikla agentúra pre energetickú účinnosť a to som nespomenul všetky, taktiež sú podobné organizácie, asociácie aj v Jordánsku a v iných krajinách. Ďalším odporúčaním je rozšíriť mechanizmus Elena. Je to agentúra, Európska agentúra pre pomoc o využívaní miestnej energie. Chceme rozvíjať infraštruktúru v v týchto e, krajinách Južného moria formou programu e, Medelena, ktorý podporuje Európska investičná banka. Ďalším odporúčaním je podpora regionálnej spolupráce, strategické energetické partnerstva sú v tomto smere kľúčové spolu s hlavnými e, zdrojmi moci napríklad v krajinách Magrebu. Teda nie vytvárať európsku politiku, ktorá bude spojená s jednotlivými krajinami. Musíme sa orientovať eh, skôr na všeobecnú politiku podpory eh, všetkých eh, zdrojov moci, napríklad pre celý región Magrebu. To by bolo mnoho efektívnejšie. No, taktiež chceme podporovať tieto krajiny aby sa snažili rozvíjať metódy, na lepšie prepojenie svojho systému s európskymi systémami. Tento mechanizmus podpory bude taktiež e, schopný podporovať aj obnoviteľné zdroje energie. a zabezpečiť e, ich e, stálosť. Ďalej. Južné eh, krajiny Stredomoria eh, sa považujú za eh, krajiny, ktoré chcú využívať jadrové elektrárne. Napríklad Egypt má plány vybudovať 8 jadrových reaktorov. Tieto plány boli aktuálne ešte pred nehodou vo Fukushime. Teraz egyptské orgány možno prehodnotia svoje plány. Prvá jadrová elektrárne sa mala spustiť v roku 2009 v Egypte, ale nestalo sa tak. A predsa len Egypt zrejme sa bude obrať cestou jadrovej energie. Napríklad ďalej Maroko už má večernú energiu a 7 svojej elektrické energie chce získovať z jadrových zdrojov do roku 2030. Teda jadrová energia je veľmi aktuálnou témou v tejto južnej časti Stredomoria. A keďže nám veľmi záleží na bezpečnosti dodávok, Musíme týmto krajinám poskytovať e, pomoc a podporu, ak si zvolia túto jadrovú cestu. Ďalej. Plyn. Súvisí to s e, vecami, ktoré som spomenula v úvodnej časti prezentácie. A ale ide tu predovšetkým o diverzifikáciu dodávok, taktiež silná podpora, ktorá sa musí poskytnúť projektom, ktoré sú zamerané na diversifikáciu týchto zdrojov dodávok a odpútanie sa od tradičných e, dodávateľov Ruska. Nesmieme to len e, podporovať slovne, ale aj skutkami e, projekt Nabuko eh, sa plánuje, že bude prechádzať cez Turecko a zabezpečí prepojenie východu s strednou a východnou Európou a taktiež eh, bude jedného odnož eh, z Grécka do Talianska. Teda tým pokrieme veľkú časť Európy. Financovanie ešte nie je celkom rozhodnuté, ale v Európe máme spoločnú politiku energetiky a to znamená, že prevádzkovateľe a krajiny môžu vlastne robiť, e, čo uznajú za hodné v tejto veci. Bolo by užitočné zriadiť e, orgán v Európe, ktorý bude mať na starosti príjmanie rozhodnutí v oblasti energetiky. Samozrejme, hlasovací systém bude e, treba rozumne vyvinúť, e, ale e, nemáme jednotnú politiku energetiky, nemáme jednotný orgán, inštitúciu, ktorá by mala na starosti tieto rozhodnutia. To znamená, že nie sme schopní zabezpečiť takú úroveň nebezpečnosti dodávok, ako by sme potrebovali. Keď sa pozeráme na územie mimo Európskej únie, už v rámci, pardon, v rámci Európskej únie máme nariadenie z roku 2010, z ktorého vychádzame. Je to text, eh, ktorý je dobrým základom. Musíme sa venovať skúmaniu opatrení, ktoré sa spomínajú v nariadení. Sú povinné, a sú zamerané na prekonanie problémov v Európskej únii, čo sa týka prepravy plynu. Je to celý rad opatrení, ktoré chcú prekonať problémy v Európskej únii, ale aj riešiť problémy v prípade nedostatku dodávok z územia mimo Európy do Európskej únie. taktiež je potreba diverzifikovať e, zdroje našej energie a taktiež dodávateľov. Preto v procese výstavby plynovodov, ale aj na účely prepravy energie potrebujeme nové projekty E, takéto projekty sú zdlhavé, e, trvá celé roky, kým sa podarí ich vyvinúť. Ak by sa nám podarilo vyvinúť e, také postupy, ktoré by zefektívnili celý tento proces, aby sme ho skrátili aspoň na polovicu, znamenalo by to, že celá táto infraštruktúra by bola funkčná už za 5 rokov, nie za 10 rokov. To by bolo veľmi užitočné Už máme možnosti, ako skrátiť tieto procesy. E, sú takéto mechanizmy k dispozícii napríklad vo Francúzsku, ale nielen vo Francúzsku. Projekt sa označuje za projekt vo verejnom záujme a keď je takto označený, týka sa všetkých a je povinný pre všetkých. Ďalej tretie odporúčanie. je skôr politického charakteru. To znamená, že trh nemôže pokryť všetky potreby. Pri čítaní niektorých európskych dokumentov na dobu dáme dojem, že všetko sa dosiahnutie dosiahnuť trhovými silami, ale to nie je pravda v prípade strategických produktov, ako je napríklad energia. Máme desiatky desiatky miliárd eur budú potrebné na pokrytie spotreby. A to všetko si bude vyžadovať iné opatrenia ako iba samotné fungovanie trhu. V procese príjmania rozhodnutí v energetickom sektore v Európe predsa len potrebujeme aj e, dosť silnú autoritu. Vo Francúzsku v 60. a 70. rokoch sme v tomto smere mali plánované hospodárstvo. Nechcem sa k tomu vyjadrovať nejako podrobne, ale rozhodne musíme jasne plánovať naše ďalšie kroky. Myslím, že v Európe sa musí plánovať lepšie a s väčšou autoritou, keď sa pripravujú takéto strategické projekty v oblasti energetiky.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 navzájom priblížiť legislatívne normy, ktoré upravujú tento sektor. Reforma cenovej politiky bude musieť zohľadňovať aj aspekty dopytu, aj e, zdravého riadenia. Mira. Oui, enfin, juste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 a to z viacerých dôvodov, e, z politických aj zo strategických. Alžírsko má e, množstvo vodných elektrární, iné krajiny nemajú. A bola by škoda, keby Alžírsko, ktoré má zásoby plynu a mohlo by dodávať plyn aj do Maroka a Tuniska, a to po celé 10 ročia bola by škoda, keby Alžírsko nevyužilo takúto možnosť, pretože Maroko nerozvinulo svoj trh s plynom. Venuje sa iba e, transportu plynu pre európske krajiny a európske firmy, preto by e, mu prospeli takéto dodávky z Maroka. A pardon, z Alžírska a ďalej. V prípade Tuniska Tunisko už čiastočne obchoduje s Alžírskom, ale je to iba zlomok toho, čo by mohli robiť. E, teda nevyužívajú sa v plnej miere možnosti, ktoré tieto krajiny majú. Les, on marcherait grâce à l'Union européenne. On a ce projet donc de Euro euh, euh, euh, Arab Mashrek Gaz Master Plan, qui est également le résultat d'une volonté. Region Mašreku má vypracovaný plan bola to požiadavka zo strany Európskej únie, krajiny Mašreku ju prijali a je zameraná na zlepšenie bezpečnosti dodávok nielen z Turecka a Iraku, eh, pretože sú pozorovateľmi v rámci EAMGMP. Hlavné, do, hlavné dodávky medzi týmito krajinami um, sú také, že Egypt eh, úplne zmrazil v súčasnosti svoje dodávky plynu. A to znamená, že arabský plynovod medzi e, Sýriou, Libanonom, Jordánskom a Egyptom e, je na ňom veľká ťarcha a využíva iba 25 svojho potenciálu pre obmedzenia, ktoré sú v platnosti. V budúcnosti však myslím, že môžeme byť optimistami, len čo sa podarí urovnať nepokoje v týchto krajinách. Ešte posledný celok odporúčaní. E, ten sa týka posilnenia schopnosti Európskej únie riadiť projekty v Stredomorí. Európska únia sa musí snažiť o to, aby Cirkulárny plán pre Stredomorie bol vhodne riadený. Je mnoho návrhov, ktoré by sa dali predložiť na zlepšenie stavu vecí. Taktiež by sa dali lepšie skombinovať aj rôzne vládne štruktúry, ktoré by sa mohli zamerať na podporu tohto plánu. Barcelonský sekretariát a Svetová banka by sa tiež mohli zapojiť do tohto úsilia. tak tiež by sme mali analyzovať možnosti uzatvorenia elektrického kruhu v Stredomorí je potrebné analyzovať e, takýto krok e, z aspektov životného prostredia a z ekonomických aspektov, ako by sa podarilo prekonať tieto ťažkosti. Hovorili sme dosť dlhavo, ospravedlňujeme sa za to, ale takáto bola naša prezentácia. Ďakujem pekne za veľmi rozsiahlu prezentáciu. Neviem, či vôbec ešte sú nejaké otázky po takejto vyčerpávajúcej prezentácii. Pani Madurel chcela položiť otázku, ale nie je tu v tejto chvíli. Ja predsa nebudem na ňu čakať. Pani Grostet. Len veľmi stručne. Táto prezentácia bola naozaj veľmi zaujímavá a zdôrazňuje, do akej veľkej miery e, tieto aspekty závisia od politickej stability krajín v Južnom Stredomorí. Musíme sa snažiť rozvíjať nezávislosť Európskej únie. Nesmieme byť len závislí od iných krajín. Ďakujem pekne, pán predseda. Nejde tu len o, o to, či e, sme alebo nie sme závislí od Ruska na plyne. Ide tu aj o investície. To jasne vyplynulo z prezentácie. Z technologického hľadiska je veľmi komplikované budovať e, tieto plynovody. E, Stredozemné more je veľmi hlboké. Teda ak chceme na dno umiestniť plynovod. Je to z technického hľadiska veľmi komplikované. Je s tým spojených ešte mnoho otáznikov. Ja som za to, aby sa podporili rôzne iné zdroje v Európe, ale to je hľadba budúcnosti pani Madurel. Gracias, president. Ďakujem za slovo, pán predseda. Predovšetkým v mene našej skupiny by som chcela poďakovať za e, prácu, ktorá tu bola prezentovaná. Ďakujeme za vysvetlenia a Zdá sa mi, že tá správa že je veľmi dobre vypracovaná, je veľmi jasná, zreteľná a bez pochyby bude pre našu prácu užitočná. Veľký záujem u mňa zbudili viaceré otázky, hlavne odporúčanie, teda odporúčania, ktoré sa tu uvádzajú v súvislosti s energetickou efektívnosťou. Je to samozrejme prioritou aj pre juh E, to súvisí aj s demografickými otázkami, s obrovskou spotrebou a to sa týka aj boja proti klimatickým zmenám. A ďalej sú tu mechanizmy, ktoré súvisia s regionálnou spoluprácou v oblasti Stredomoria. Ďalej sa tu hovorilo o význame trhu, o strategických otázkach a tak ďalej. Ale mám dve otázky. <clears throat> Skôr ide o také kuriózne veci. Teda, týka sa to vôbec aj geopolitických otázok. Vo vzťahu ku tomu, čo hovoríte v správe. V záveroch ma upútalo, že sa zmienujete aj o tom, konkrétne teda sa hovorí, že e, nedostatok vzťahov, no, povedzme horizontálnych, smerom na juh, môže vlastne e, dávať priestor pre vzťahy smer sever sever-juh. Takže tá integrácia vždy pomáha stabilite a preto je dôležité, aby naši partnery mali stabilné pomery aby vlastne sa neohrozila druhotne aj naša bezpečnosť. Energetická integrácia už historicky znamená aj hospodárskú a sociálnu integráciu. Nakoniec Európska únia je toho príkladom. Ale je tu jedna paradoxná otázka, ku ktorej sa chcem vyjadriť. E, vzťahy s Alžírskom. Tu sa hovorí o tom, že vlastne ide o pokračovanie alebo posilňovanie vzťahov za Alžírskom, že by to bola chyba, pretože vzťahy medzi, teda vzťahy s Alžírskom, Tuniskom a Marokom už existujú predsa. Takže je tam proste e, troška chyba v tom, ako je to formulované e, v danom texte, takže poprosím o spresnenie. Hovorili ste o tom, že vlastne na Iberskom polostrove nie je dosť klientov pre, tento, e, pre tieto suroviny ako plyn e, pochádzajúci zo Severnej Afriky. Práve dôležitý je aspekt vzájomného prepojenia a toto treba zlepšiť v súvislosti s plynom aj s elektrinou. Samozrejme, nemôžeme byť potom e, solidárni voči treba v Strednej Európe, keď tam nastanú problémy s dodávkami, pretože neexistuje toto prepojenie. Takže ide o hľadanie riešení na problémy. Toto som chcela povedať. Ďakujem. Chcete odpovedať? Nech sa páči. Oui, certainement. Enfin, je pense aussi que mon collègue voudra répondre sur le gaz. En ce qui concerne les, les liens horizontaux et... Isté, že a pokiaľ ide o horizontálne prepojenia a vertikálne prepojenia, je to nepochybne problém. V Magrebe sú e, hospodárske prepojenia medzi týmito krajinami veľmi slabo rozvinuté. 60% jej obchodu je z Európou, 23% obchodu je medzi nimi navzájom. To je skutočne veľmi nízky podiel. Na regionálnom základe obchodovanie medzi týmito krajinami je najslabšou časťou. E, e, to je teda potrebné rozvinúť. Ďalej, posilnenie týchto prepojení povedie k posilneniu prepojení s Európou. Musíme podporovať prosperitu tohto regiónu. K týmto krajinám preto musíme pristupovať v ich regionálnom kontexte. A to je presne problém, ktorý máme s Alžírskom. Alžírsko je najväčšou energetickou veľmocou spomedzi týchto štyroch krajín. Maroko nemá žiadne vlastné energetické zdroje, ani Sýria. Takže je tu tendencia pristupovať iba k Alžírsku, pretože Alžírsko má všetky energetické zdroje, ale um, musíme ustúpiť, upustiť od takéhoto prístupu, musíme vnímať tento región ako celok. Ak sa tieto krajiny snažia posilniť svoje energetické prepojenia, musíme ich v tom podporiť. Trh s energiou v krajinách Magrebu je integrovaný, je to projekt, ktorý financovala Európska komisia. Ja som ho riadil v istom štádiu a podpora Európskej únie v istom momente prestala. Už sa neposkytuje žiadna odborná podpora. V júni 2010 sa táto technická podpora zastavila, ale tieto tri krajiny sa predsa naďalej snažia integrovať svoje trhy s energiou, snažia sa naďalej podporovať tento projekt. Teda je tu jasná politická vôľa pokračovať s integráciou. Euh, ja by som sa vyjadril teraz k otázke prepojenia Francúzska so Španielskom. Toto sa musí v budúcnosti zlepšiť. Nepochybne to bude platiť aj pre elektrickú energiu. Kolega je odborníkom na plyn. Ja sa špecializujem skôr na, elektrickú energiu. Až do nedávna. pozícia Španielska bola dosť zvláštna. A to v tom zmysle, že medzi rokmi 1990 a 2000 mali mm, najväčšiu produkciu plynu, pretože zabezpečili plinifikačné e, zariadenia v dosť hojnom počte zároveň. Vo Francúzsku to bolo dosť slabé, ale to sa teraz mení, pretože vďaka programom hospodárskej obnovy sa investovali desiatky miliónov e, dolárov na zlepšenie plynového prepojenia v celej oblasti západných Pirenej medzi Francúzskom a Španielskom a táto sieť bude plynúť oboma smermi Španielsko môže vyvážať do Francúzska, Francúzsko môže vyvážať do Španielska. Teda z toho budú mať e, prospech obe krajiny, pretože budú získavať energiu z Alžírska cez Španielsko, možno aj z iných zdrojov okrem Alžírska. Teda z dlhodobého hľadiska je to rozhodne pozitívna správa. A buď Španielsko, alebo Portugalsko, alebo Francúzsko budú môcť čerpať výhody z dodávok, ak budú mať problémy so svojimi vlastnými domácimi dodávkami. Španielsko a Taliansko v roku 2008 a 2009 boli v nepríjemnej situácii, pretože zmluvy ktoré uzavreli, boli rozsiahlejšie ako ich dopyt, ale to súvisí so spoločným cyklom a táto situácia sa neudrží. Ešte by som sa rád eh, vyjadril k tomu, čo ste spomenuli. Uvidel som, že je nevyhnutné urýchliť eh, proces eh, budovania infraštruktúry. Hovoril som o cezhraničných plynovodoch, ale taktiež o plynovodoch, ktoré sa budujú mimo územia Európskej únie. Keď si vezmeme dve krajiny, ktoré sú veľmi podobné z hľadiska počtu populácie a, a spotreby energie, to znamená Taliansko a Španielsko. No už Španielsko, ktoré už má tri plynové e, terminály, e, vybudovalo ďalších 6 terminálov a tieto terminály sú už funkčné a umožnili Španielsku stať sa významným hráčom na e, trhu s plynom za veľmi krátke obdobie. Zároveň je tu Taliansko, ktoré zaostáva. A v procese budovania tejto infraštruktúry v Španielsku jeden z hlavných faktorov bolo, že regióny v Španielsku si uvedomili potrebu podporovať e, operátorov a vytvorili na to aj potrebné stimuly. V Taliansku pôsobia prevádzkovateľia, ktorí volajú po novej infraštruktúre už 25-30 rokov a nikto ich nepočúva v porovnaní s vývojom v Španielsku. Jediný rozdiel medzi týmito dvoma krajinami sú postupy, ktoré sa uplatňujú v Taliansku. Táto infraštruktúra, pretože procedurálne um, Otázky sú veľmi komplikované, nefunguje to, ale ak by sa systém zjednodušil, ak by bolo možné podporovať investície a vývoj infraštruktúry, ak by sa prijalo niekoľko kľúčových politických rozhodnutí, vďaka ktorým by sa urýchlil celý tento proces, mm, rozhodne by to bolo na prospech celej energetickej politiky v Európe. Taktiež ste sa vyjadrili k otázke závislosti. Ako eh, elektrickej energii sa musí vyjadriť kolega, ale čo sa týka plynu, tu môžem povedať, že závislosť na dodávkach plynu v Európe sa nám nepodarí len tak ľahko prekonať, pretože zdroje sa vyčerpávajú. Isté, že môžeme zvážiť využívanie iných zdrojov v Európe. Nie je to úplne vylúčené, ale budeme musieť hľadať aj e, zdroje nášho plynu inde. Nemá, nemyslím, že by sme sa mali uberať cestou južného prúdu, teda South Streamu, skôr hľadať e, výrobky, ktoré využívajú nové lepšie technológie. A taktiež e, samozrejme musíme nájsť krajiny, ktoré budú ochotné dodávať plyn do Európy. Z našho pohľadu je potrebné dosiahnuť, aby sa krajiny, ktoré poskytujú dodávky, rozvíjali rovnako rýchlo, ako to potrebujeme, aby sa mohli zohľadniť aj ich potreby na domácom trhu, aj naše potreby o niekoľko mesiacov alebo rokov sa tento problém e, ešte e, vyostrí. Ďakujeme pekne za odpovede. Musíme to uzavrieť, pretože máme dvoch ministrov pred dverami ministrov maďarského predsedníctva. Už sme vysoko prekročili čas vymedzený na túto prezentáciu. Ďakujeme všetkým pekne a ďakujeme za prezentáciu tejto štúdie. A prejdeme k ďalšiemu bodu. Cech. bin zufrieden. Oh, Entschuldigung. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, chcem vás všetkých srdečne privítať a dostávame sa k ďalšiemu bodu našeho programu. E, vyhradili sme si hodinu a chceme túto hodinu aj dobre využiť, pretože ma teší, že môžem privítať dvoch ministrov maďarskej vlády, Všetci ich poznáme, viackrát sme sa predsa už stretli. Vítajte, prosím, srdečne. Kto začne z vás dvoch? Hm, tieto vaše mená sa nikdy nenaučím. Také zložité. Môžete začať vy, ak chcete. Ďakujem, e, už som zvyknutý na to, že nikto nevie vysloviť moje meno. Dámy a páni, vážení poslanci Európskeho parlamentu, som rád, že môžem vystúpiť na tejto pôde počas e, maďarského predsedníctva Európskej únie. Chcel by som poďakovať všetkým poslancom Európskeho parlamentu za všetku pomoc pri e, zvládaní našej náročnej práce, ktorú máme za tento pol rok za sebou. Teda v Európe sme prežili ozaj turbulentné obdobie, nemusím asi pripomínať e, všetky tie otázky, s ktorými sme sa museli potýkať, ale myslím si, že maďarské predsedníctvo bolo úspešné v tom, že vlastne sa nám podarilo e, mnohých prebudiť ku zdravému mysleniu. Európa podľa predstaviteľa eh, Londýnskej burzy dlho spala. Takže ja by som to asi povedal troška menej výrečne. A povedal by som za posledných 10 rokov, proste e, ľudia zleniveli. A vlády vlastne dlho ešte využívali to, čo Alan Greenspan eh, poukaz nazval ako eh, veľmi pozitívny trend a vlastne dlho sme sa na ňom viezli. Neviem. V podstate, keď si otvoríte noviny, tak sa dočítate mnoho o úsilí, ako e, zachrániť situáciu a tak ďalej. Ale mali by sme si byť vedomi v skutočnosti, že fiskálna stabilita je dôležitá, ale sama o sebe nevytvára pracovné príležitosti. Nezvyšuje produktivitu. E, nevytvára rast. Takže to, čo potrebujeme, taktiež teda, je venovať pozornosť hospodárskej súťaži, vytvárať eh, priaznivé prostredie pre podnikateľov, aby oni mohli rozvíjať svoju prácu, vytvárať pracovné príležitosti. Teda otázka je, ako dokážu alebo môžu vytvárať nové pracovné príležitosti, aby nastala hospodárska obnova. Čo je tu nesmierne dôležité v tomto smere je, že teda to sa týka podnikania a podnikateľov, podnikateľského sektora, asi proste jednotnejší spoločný trh, ktorý by bol menej fragmentovaný. Po druhé, čo ešte potrebujú? Menej byrokracie. A v tom by sme im mali pomôcť, aby sme ich odľahčili od administratívnej záťaže. Po tretie, potrebujú náležitý prístup k financiám, čo nie je jednoduché vždy, pravda O tom môžeme hovoriť veľmi zoširoka. Po štvrté, potrebujú priaznivé prostredie, ktoré vlastne uvoľní ich inovatívny potenciál a schopnosti v rámci tých podnikov. Takže začneme tým prvým. Lepší spoločný trh, ktorý by bol menej fragmentovaný. Myslím, že e, počas maďarského predsedníctva sa zaznamenal určitý pokrok, aj pokiaľ ide o e, príslušný zákon, ktorý bol schválený v maji tohto roku. A je to vlastne cestovná mapa pre nastávajúce obdobie 1,5 roku a, a stanovili si tam významné tri priority. Mohli by sme e, sa vlastne venovať aj bežným otázkam, ktoré sa týkajú tohto, ale sú tu tri dôležité aspekty. Čiže nie je to len samotný tento jednotný trh, ale vlastne aj tá politika je rozdelená do viacerých výborov a viacerí komisári vlastne sa venujú tiež tejto téme. Čiže to má taký určitý prierezový charakter. Po druhé, tzv. Delorsová výzva. Asi to všetci dobre poznáte, že nikto si nemôže zamilovať jednotný trh. To bol taký slávny citát. Ale keď hovoríme o jednotnom trhu, tak často používame zvláštne výrazivo. Úzky, e, úzke miesto, nedostatok konkurencie schopnosti jednotného trhu a tak ďalej a tak ďalej. A bežný občan tomu nerozumie. Takémuto jazyku, takémuto vyjadrovaniu sa. Ale keď sa sústredíme na tie problémy, ktoré súvisia s jednotným trhom, vlastne zistíme, že potrebujeme takú preklonujúcu stratégiu. A samotný ten zákon o jednotnom trhu, Single Market Act, by mohol naozaj byť veľmi vhodnou platformou pre riešenie tejto situácie a som rád, že maďarské predsedníctvo prispalo svojim dielom k tomuto pokroku. Že vlastne máme teraz kvalitnejší, alebo šancu na kvalitnejší jednotný trh a Skutočne jednotný trh je jedným z najväčších výdobytkov Európskeho spoločenstva. A tento jednotný trh vedie aj k inovácii v mnohých aspektoch, pretože medzi jednotným trhom a inováciou je veľmi úzke prepojenie. Vlastne ide o to, aby bolo čím efektívnejšie možné investovať do inovácií. A to je tiež vlastne aj vec jednotného trhu. Tieto aspekty sú previazané. Čiže vlastne tu trh, ktorý má okolo 500 miliónov e, spotrebiteľov a to jednoznačne znamená aj aktualizáciu, modernizáciu tohto spoločného trhu a súvisí to s hospodárskou súťažou a to je ten spúšťací mechanizmus, ktorý môže napomôcť práve aj inovácii a pokroku. Preto si myslím, že jednotný trh samotný dokáže veľa pomôcť aj v oblasti inovácie. Takže keď hovoríme o inovácii, e, Xavier Rolej hovoril o tom, že Európa dlho spala a za posledné desaťročie, keď sa pozrieme na situáciu, tak inovácia e, bola ponechaná sama na seba, nech sa o seba postará. Ale práve teraz tu potrebujeme významné zmeny v tomto smere. E, prezident Obama sa vyjadril asi preto máme mesiacmi v tom duchu, no to známy výrok, že vie, ako môžeme vytvoriť e, nové pracovné príležitosti, vie, aké sú potreby potrebujeme, potrebujeme inovovať, a stavať a rozvíjať lepšie a rýchlejšie než ostatný svet. Aby sme ich predbehli aj z hľadiska inovácia, aj z hľadiska vzdelávania a rozvoja. Proste, keď sa pozrieme na Európu z hľadiska inovácie, výskumu, vývoja, tak sú tu v Európe prázdne miesta. Napríklad niektoré sú až na globálnej úrovni, keď to porovnáme Európu voči USA alebo Japonsku. Aj z hľadiska investícií tu vidíme veľké rozdiely. Treba z Japonsku investujú 1,5 HDP o, každý rok o toľko viac do výskumu a vývoja. Čiže tým pádom ten rozdiel voči Európe každým rokom narastie. Takže máme tu aj veľký rozdiel medzi ašpiráciami a túžbami, čo chceme, a medzi realitou. Vieme, že sa tu hovorí o aspiráciách, že 3% sa, sa budú da, hrubého domáceho produktu, ako ten limit sa má plniť. Ale vieme, že teraz je to niekde na úrovni 2,7-2,8%. Isté, že týmto problémom sa tiež treba venovať. A sú tu aj určité aspekty nerovnováhy na európskej úrovni medzi jednotlivými európskymi štátmi. Takže nie je tu všetko až také dobre vyvážené. Práve preto potrebujeme e, prijať viacero krokov. Vieme nakoniec e, celkom dobre a presne, aké sú tu konkurenčné výhody Európy. A preto rád hovorím, že maďarské predsedníctvo dokázalo dosiahnuť významný krok smerom ku zjednoteniu patentových systémov. A rada vlastne dala signál zelenou, že sa môžeme uberať k tomuto jednotnému e, systému štandardizácia patentov. Takže 10. Decem- decembra sme mali veľmi dlhé zasadnutie a hovorilo sa tam o mnohých kompromisoch. Nakoniec sa ale nepodarilo dosiahnuť kompromis. 12 krajín oznámilo, že by sa chcelo, že, že by sa chceli spojiť proste a že by prezentovali túto iniciatívu pre e, zintenzívnenie spolupráce. Potom sa už postupne zvýšil ten počet krajín na 25 a začali naozaj na tom pracovať. Na tlačovej konferencii po prijatí toho rozhodnutia sme hovoril, že naozaj e, udial sa historický krok, pretože vlastne to trvalo 50 rokov, kým sme sa dopracovali k tomuto jednotnému patentovému systému a teraz už sa pracuje na implementačných opatreniach a dúfame, že sa bude konať 27. júna aj mimoriadne zasadnutie rady, kde sa nám podarí dospieť aj k politickej dohode o tejto otázke. Samotný patent ako taký, to je dôležitá vec, nielen preto, že je to lacnejšie a jednoduchšie v praxi, ale môže to spustiť e, veľmi pozitívne e, aj financovanie do investícií. Súkromné financie vlastne môžu začať prúdiť Takže, pokiaľ ide o inováciu a výskum a vývoj, naše hlavné politické zameranie a hlavná úloha bola vytvoriť podmienky pre spoločný strategický rámec. A vlastne existuje v tomto smere aj e, priebežná správa o FP7 a veľký dôraz, dôraz sa kladie na lepšie využívanie a efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov v tomto smere s cieľom posilniť úsilie v oblasti výskumu a vývoja. Hovorí sa aj o spoločenských výzvach, ktoré, ktoré vlastne Európa čelí aj v súvislosti s výskumom a vývojom. Čiže postupujeme krok za krokom a vlastne aj celé to zmýšľanie, aj celá tá stratégia a tá, tá politická orientácia sa uberá tým správnym smerom, tak ako to vlastne naznačuje práve tento rámcový program FP7. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, Myslím, že aj príslušný zákon, ktorý sa týka týchto malých a stredných podnikov, je veľkým krokom vpred. Proste potrebujeme aj určité kroky v tom smere, aby sme posilnili našu pozíciu, pretože e, zákon o malých a stredných podnikoch je významným krokom vpred. Ide tam tiež o to, aby sa znížila administratívna záťaž podnikov. Myslím si taktiež, že je to veľmi dôležitý krok, ktorý je hmatateľný, má hmatateľné výsledky a napríklad e, súvisí to aj so znižovaním povinných účtovných výkazov a tak ďalej v súvislosti s mikrosubjektami. A to má význam do budúcna pre malé podniky a pomôže im to v práci. Iniciatíva, ktorá sa týka surovín, to je tiež dôležitá iniciatíva naš- ako súčasť našej práce. A tu sme dosiahli vlastne poprvýkrát v dejinách, že vlastne aj politika, ktorá sa týka vesmírnej politiky, nebolo to jednoduché nakoniec <laughs> uberať sa tým smerom, ale je to tiež dôležitá oblasť. Takže rád by som poďakoval všetkým poslancom Európskeho parlamentu za veľmi konštruktívny prístup. A samozrejme, ako predsedníctvo sme si uvedomovali, že vždy sú tu traja hráči. Rada, parlament a komisia. A samozrejme, zastupujúc radu a 27, sme si boli vedomi našej úlohy povedzme, niekedy dôjde aj k oneskoreniu o niekoľko týždňov alebo mesiacov, ale v podstate potom nie je ľahké vždy harmonizovať, zosúľadovať veci, ale v každom prípade vám chcem poďakovať za podporu, ktorej sa nám z vašej strany dostalo. Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť to, čo sme boli schopní a čo bolo teda možné dosiahnuť. Určite nie všetko sa vždy podarí dosiahnuť z toho, čo si um, niekto naplánuje, ale myslím, že maďarské predsedníctvo ehm, v mnohých ohľadoch ehm, zobudilo Európu. Mali sme vlastne aj takéto motto, ktoré hovorilo o silnej Európe E, záleží nám na tom, aby Európa bola silnejšia a dúfame teda, že nám podarilo dosiahnuť aj to, že Európa počas nášho predsedníctva sa stala silnejšou. Ešte raz vám ďakujem. Ďakujem srdečne za vaše e, predovšetkým záverečné slova. Európa si vyžaduje od všetkých zúčastnených veľa úsilia, zhovievavosti, disciplíny, aby sa veci stihli aj časovo a dúfam, že spolupráca bude naďalej dobrá, to som už viackrát zdôraznil. Ďakujeme. E, ďalší rečník. Vážený pán predseda, vážený výbor, dnes som sa dostavil na toto zasadnutie, aby som vám pohovoril o našej spoločnej práci počas maďarského predsedníctva v oblasti telekomunikácií. Sľubujem, že budem hovoriť stručne, pretože vlastne ten krátky súhrn môjho príspevku máte k dispozícii. Čas beží rýchlo a v januári sme tu na zasadnutí výboru ITRE boli poprvýkrát aby sme vlastne pohovorili v tom čase o plánoch maďarského predsedníctva, čiže uviedli sme steným poslancom naše predsavzatia a plány. Vtedy bola naša situácia ľahká, pretože sme od belgického predsedníctva prevzali veľmi dobre pripravený balíček tém na to, tento pol rok. V podstate my sme mali tri také významné oblasti eh, v odvetí telekomunikácie. Čiže stratégia, spektrum a bezpečnosť. Pokiaľ ide o stratégiu, tak e, nám záleží na splnení toho digitálneho cestovného poriadku, ktorý sme naplánovali, pretože tento vlastne súvisí so stratégiou Európa 2020 a práve ide tu o takú určitú vlajkovú loď v rámci tejto stratégie. Takže prijatie a splnenie tejto stratégie je súčasťou toho, čo požadujú vlastne občania, štáty EÚ a vlastne aj konkurencieschopnosť celej Európskej únie. Menovali sme sa implementácii a, nad, a vlastne v tomto zmere vnímame aj význam vnútroštátnych stratégií. 27. mája na zasadnutí Rady ministrov telekomunikácií sa na obede práve hovorilo o pokroku v oblasti tohoto digitálneho cestovného poriadku a hovorilo sa práve a, a poskytol sa priestor pre jednotlivých ministrov, aby sa vyjadrili k téme. Hlavne sme sa zamerali na dva body. Na aspekt dosiahnutia vytýčených cieľov v rámci programov. Stanovali, hovorilo sa o prioritách a potom samozrejme sa hovorilo ešte aj o tom, že pokiaľ ide o širokopásmový internet, aby do roku 2013 sa stal realitou. Dnes máme taktiež významný deň, totiž z hľadiska konkrétne tohoto digitálneho cestovného poriadku, pretože dnes tu v Bruseli, v Bruseli sa kolá prvé takéto digitálne zasadnutie, kde vlastne sa bude hovoriť na túto tému, čiže aká je situácia v Európe ohľadne plnenia tohoto tzv. cestovného poriadku pre digitalizáciu. Ďalej je tu aspekt frekvencií, teda frekvenčné spektrum. E, tu by sme práve chceli zdôrazniť že e, stratégia, ktorú Európska únia prijala v oblasti frekvencií, poukazuje na to, že širokopásmový internet by sa mal dostať v Európe aj tam, kde predtým na to možnosti neboli. Samotné frekvenčné pásmo to na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni je vecou veľmi významnou z hľadiska ekonomiky, má význam aj spoločenský, aj kultúrny. Je to proste zdroj, bez ktorého dnes už si nevieme predstaviť mobilnú komunikáciu, ani širokopásmový internet, ani aspekty zabezpečenia alebo aj aspekty navigácie. Pokiaľ je RSPP, čiže o príslušnú politiku, ktorá sa týka e, spektra, tak to je tiež veľmi dôležitá téma pre nás. Pred niekoľkými mesiacmi e, vlastne prezident USA Obama vlastne vyhlásil, že teda USA rozbieha túto širokopásmovú stratégiu a keďže ide o veľmi razantnú stratégiu, Európa v tejto oblasti nemôže zaostať. Čiže ide o to, aby sme aj my našu stratégiu v rámci EÚ prijali čím skôr. Počas maďarského predsedníctva e SPP, aj teda s ohľadom na RSPP, e sme my ako maďarské predsedníctvo dosiahli e, takú situáciu, ktorá sa blíži ku konsenzu. Na zasadnutí ministrov telekomunikácií sme práve prijali aj uznesenie v tomto zmysle a blížime sa k tomu, že sa vypracováva text ktorý už e, smeruje tiež k veľmi pozitívnemu výsledku. Samozrejme, v práci sa pokračuje ešte aj do konca tohto mesiaca a chcel by som oznámiť členom vášho výboru, že aj v priebehu tohoto mesiaca ešte dôjde ku zasadnutiu, trojstrajmu zasadnutiu ohľadne frekvencií. A parlament Čiže bude tam zastúpený parlament, komisia aj rada. Z hľadiska aspektu bezpečnosti môžem povedať dnes to, že v, krajinách EÚ tenor každý občan, teda mnohí občania majú mobilný telefón, majú počítač a vlastne prepojené siete už sú súčasťou nášho života a cestou týchto sietí vlastne prechádza mnoho veľmi často aj citlivých informácií. Neraz sa stalo v uplynulom období, že e, tieto siete boli napadnuté alebo že sa vyskytla nejaká taká technická chyba, e, v dôsledku ktorej e, povedzme, sa stratili z minúty na minútu 100 tisíce údajov o občanoch trebárs. Niekedy sme boli e, svetkami aj toho, že teda niekde z politických dôvodov obmedzovali prístup na internet. Takže v tomto smysle aj príslušný orgán, ktorý v Európe zaistuje ochranu sieti NSA, e, bola, teda táto agentúra bola tiež predmetom našej pozornosti počas nášho predsedníctva, pretože najprv nebolo isté, ako bude ENISA fungovať do budúcna. Nedalo sa vedieť teda, dokedy môže vlastne vykonávať svoju funkciu ENISA vzhľadom na jej mandát, aby mohla skutočne efektívne pôsobiť. Preto sme mali pred sebou významný cieľ, aby sme tú neistotu prekonali a počas maďarského predsedníctva agentúra ENISA vlastne získala mandát, teda jej mandát sa predlžil o 18 mesiacov, takže máme pred sebou určitú istotu v danej oblasti. Takže agentúra ENISA prejde modernizáciou a to sa bude týkať e, samozrejme aj príslušnej jej e, činnosti, ale aj pôsobnosti a finančných aspektov. Zorganizovali sme aj konferenciu ministrov na e, maďarskej pôde, kde vlastne boli zastúpené všetky členské štáty Európskej únie. A podarilo sa nám e, aj potom na zasadnutí Rady ministrov pre telekomunikácie. proste dospali sme k tomu, že sa vytvoril spoločný text, ktorý ministri odsúhlasili. V podstate E, e-government, čiže elektronická štátna správa. To je ďalšia oblasť, ktorej sme venovali veľkú pozornosť. Ide o to, aby tento typ služieb dosiahol e, do čo najväčšieho počtu domácností, aby čo najviac občanov mohlo tento systém využívať. A chceme tieto e, služby zabezpečiť na vysokej kvalite, v kvalitnej úrovni, teda aj pre podniky, aj pre občanov a chceme touto cestou zlepšovať transparentnosť štátnej správy. Chceme, aby sa efektívne pracovalo z hľadiska finančného a myslím, že aj v tomto smere sa nám podarilo učiniť veľmi pozitívne kroky. Ďalej, satelitný navigačný program, to ďalšia významná téma. Počas maďarského predsedníctva e, došlo ku priebežnej, k priebežnému hodnoteniu a v marci sme prijali určité rozhodnutia v tejto sfére. A pokiaľ ide o projekt Galileo, tak v tomto smere tiež e, vznikol návrh uznesenia a včera nakoniec to na Koreperi bolo potvrdené a myslím, že v priebehu dnešného dňa ste aj vy o tom hovorili tu v parlamente a do konca júna tohto roku ešte prebehne významné hlasovanie o tomto bode. Rád by som vás poprosil o podporu tohoto bodu, keď sa bude prerokovávať. Na začiatku maďarského predsedníctva Európskej únie sme slúbili, že e, si želáme diskusiu, ktorá bude, teda diskusiu s parlamentom, ktorá bude otvorená, intenzívna, a tvorivá. A ja som presvedčený o tom, že voči vášmu výboru ten kontakt, tá diskusia naozaj bola taká, akú sme si želali. A rád by som využil túto príležitosť a vyjadril poďakovanie za túto spoločnú prácu. Rád by som poďakoval pre, všetkom, pre všetkým pánovi predsedovi výboru za veľmi tvorivý prístup. Ďakujem aj pani Katrin Trasman, pani Kastijovi za spoločnú prácu Ďakujem aj Gunarovi Hotmartovi. A skutočne sme e, spolupracovali veľmi dobre počas maďarského predsedníctva a samozrejme ďakujem aj maďarským europoslancom, s ktorými sa nám spolupracovalo veľmi dobre, pani Edith Hercov, Kováč Béla, Jurko Andráš a Besároš Alajoš je ďalší. Komu chcem tiež poďakovať. To je z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem vám za pozornosť a rád zodpoviem na vaše otázky. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen. Äh, das brauche ich nicht alles zu wiederholen. Ďakujem. Ešte snad jedno doplnenie. Nielen, že sme s vami oboma dobre spolupracovali, ale aj s vašimi spolupracovníkmi, predovšetkým s tými, s ktorými sme e, tak trochu si dlhšie posedeli e, v rámci trialógu. Ale bolo to aj príjemné sa s nimi pobaviť, vidieť, ako u rôznych pozícií možno e, spolu zaobchádzať. A v neposlednej miere kolegovia, ktorí boli spolu so mnou v Maďarsku, neboli sme mnohí, ale bola to veľmi podnetný a zaujímavý výlet, minimálne v mojom prípade je to dobrá spomienka. Ale teraz sú e, e na rade kolegovia, pani De Castillo ako prvá. Eh. Ďakujem za slovo. Chcela by som poďakovať maďarskému predsedníctvu za prácu, ktorú vykonalo. A týkalo sa to všetkých tém, ktorým sa venuje náš výbor. A to od samého začiatku. A mali sme príležitosť eh, vlastne eh, realizovať eh, určité stretnutia aj v Budapešti a môžem povedať, že skutočne eh, spolupráca je pladná, bola plodná, ale Samozrejme prichádza chvíľa, kedy jedno predsedníctvo odchádza, druhé prichádza. Tak sa deje každých 6 mesiacov. Zo, aj z osobnej skúsenosti môžem povedať, nakoniec my sme už tiež boli v tej pozícii, v aké ste vy teraz. Vláda pozná vie, že existuje parlament, pravda. Ale normálne vláda e, sa zvykne stretávať s komisiou a parlament nechávajú akoby bokom vlády. A vlastne až keď daná krajina sa ujme predsedníctva EÚ, zrazu zistí, že aha, je tu aj parlament. A práve, že toto sa deje vždy parlamente. A keď sa skončí obdobie jedného predsedníctva, potom máme ďalšieho nového priateľa v rade, pretože sme medzi tým vlastne mali príležitosť úspešne spolupracovať a užšie spolupracovať počas predchádzajúceho predsedníckého obdobia. Takže rád by, rád by som vás poprosila, pokiaľ ide o tieto veľké témy, napríklad to spektrum frekvenčné a tak ďalej, čiže pokiaľ ide o výskum a vývoj, aby ste teda spolupracovali s nami aj pokiaľ ide o tie ambície, ktoré pred sebou máme. A chcem ešte spomenúť dve veci. Poprvé, Prosím vás pekne, povzbuďte aj svojich kolegov v rade z iných krajín, aby sa tiež usilovali. Pretože e, sú tu určité rozpočtové linky a kapitoly na veľké projekty, e, projekty Galileo a tak ďalej, aby e, vlastne sa aj na tieto aspekty náležite orientovali rozpočtové prostriedky. Po druhé, ak by bolo možné, tiež vyvinúť určité úsilie k podstatnému zvýšeniu, čím by sme sa dopracovali na 3 tak ako sa hovorilo ešte o tom v Barcelone v roku 2002 a ešte stále sme od toho ďaleko. Takže chcem len pripomenúť, že keď USA vlastne keď prešli krízou USA, tak zdvojnásobili prostriedky na výskum a vývoj, aby dokázali napredovať rýchlejšie a efektívnejšie. To si spomíname ešte, ešte v tom čase, keď bola veľká hospodárska kríza e, v rokoch 29 až 31. Čiže potom nastal ten obrovský rozvoj vďaka investíciám do výskuma a vývoja a vieme, akou veľmocou sa USA stali. Ďakujeme slovo kolegyňa Madurel. Gracias, presidente. Ďakujem za slovo, pán predseda. Taktiež chcem poďakovať obom pánom ministrom a aj za vystúpenie v tomto výbore, aj za ich prácu. Mám tu niekoľko otázok. Pokiaľ ide o výskum a vývoj, venovali sa obaja rečníci dôležitým aspektom. Hovorilo sa tu aj o zjednodušení určitých postupov, hovorilo sa to o rámcovom e, programe a tak ďalej. Ale skutočne sa tu hovorilo o dôležitých veciach a v tomto zmysle by som rada vedela, čo robilo toto predsedníctvo, aby sa tieto závery, dôležité závery, aj zrealizovali. Niečo samozrejme sa dá realizovať okamžite a niečo si vyžaduje dlhší čas. Taktiež by som sa chcela zmieniť, zmieniť o tých troch percentách. A to je práve v súvislosti e, s očakávaniami ekonomiky. Áno, chceme byť konkurencieschopnejší, potrebujeme viac inovovať, zlepšovať školstvo a tak ďalej. Čiže to je cieľ, ktorý vlastne ešte vzýšiel z Barcelóny, pravda? A súvisí so stratégiou EU 2020. Ale povedali ste taktiež v tomto ohľade, že treba prijať mnoho opatrení. Povedali ste, že ste mali úspechy. A, a sú aj také oblasti, kde ne, nebolo až toľko úspechov. Že čo teda nechávate na pleciach toho nastávajúceho budúceho predsedníctva? Ďalej, pokiaľ ide o malé stredné podniky, a Ďalej. Hovorilo sa aj o vymenovaní predstaviteľov alebo zástupcov malých a stredných podnikov. A cieľom je taktiež zvýšiť ich konkurencie schopnosť. Čiže v tomto ohľade, čo si myslíte, ako by sa malo teraz ďalej postupovať? A nechcem teda Eh, opomenúť toho druhého pána ministra, ale tiež sa to týka malých a stredných podnikov. Mám tu celý zoznam tých aspektov, kde nastal pokrok, eh, treba digitálna agenda a tak ďalej. Ale sú aj oblasti, kde vlastne nenastal až taký pokrok. až eh, pokrytie internetom u malých a stredných podnikov. Takže zdá sa, že toto troška ostalo na pleciach e, toho budúceho, prichádzajúceho predsedníctva. Ďakujem. Ďakujem slovo pani Karavaľo. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať prítomným ministrom a takisto maďarskému predsedníctvu za vynikajúcu prácu. Chcela by som zdôrazniť jednu vec. Bola som spravodajkyňou pre správu o zjednodušení výskumu a inovačných programov a maďarské predsedníctvo túto tému e, riešilo a implementáciu zjednodušovania na najvyššej úrovni a veľmi pozorne sledovali formou vytvorenia neformálnej podskupiny ministerskej pod e, vedením predsedníctva v Rade. Táto skupina veľmi úzko s nami spolupracovala i s predsedníctvom. Bola rozhodujúca napríklad pre prácu e, na zmene finančných usmernení. E, stále ešte prebieha táto práca a dúfame, že sa nám podarí zapracovať túto oblasť do finančných e, usmernení, všetky tie zmeny, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, že toto zjednodušenie a takisto práva iniciatívy budúcom e, programe budú faktom a že maďarské predsedníctvo veľmi oddane e, spolupracovalo. Toto by sme chceli e, zdôrazniť, zdôrazniť tiež želanie kolegyne Pilar del Castil, že chceme mať jednoduchý, flexibilný a dobre financovaný rámcový program. Ďakujem vám za všetku vašu prácu a úzkú kooperáciu. Ďakujem. Pán kolega Görk. Eh. Ďakujem za slovo, pán predseda. A ďakujem obom pánom ministrom za ich eh, vystúpenia na dnešnom zasadnutí. Súhlasím s predrečníkom v tom, že naozaj eh, v maďarskom predsedníctve sme naozaj našli priateľa parlamentu a vlastne predstavitelia maďarského predsedníctva som nechodili len na vypočutia, ale proste kontakty boli aj častejšie a samozrejme aj teraz eh, ku koncu svojho funkčného obdobia sú nám k dispozícii. V každom prípade je to pozitívne. Samozrejme, pokiaľ je o to, že sa robí inventúra predchádzajúceho pol roka súhlasím s tým, že sme prešli e, turbulentným obdobím, ako povedal pán poslanec, ale podarilo sa nám to prestáť, tú turbulenciu a v podstate nielen vlády rozhodujú, ale samotný život často rozhoduje o tom, ako sa budeme uberať. A často prichádzajú veci nečakane. Napríklad aj kríza ani v tomto smere sa nemáme za čo hambiť, keď si zoberieme príslušný balíček opatrení, aj keď povedzme hovoríme o týchto veciach. Aj. A sú to veľké výzvy a potom musíme hasiť situácie, ktoré vznikajú, ale treba pristúpať k týmto aspektom aj z hľadiska strategického, z hľadiska toho, ako to súvisí s celým našim kontinentom a musíme myslieť strednodobo i dlhodobo a hľadať riešenia a odpovede na e, otázky hospodárskej krízy. Takže nie je len o krátkodobé opatrenia, kedy treba rýchlo hasiť a zachráňovať situáciu. Čiže pokiaľ hovoríme o inováciu, výskum, vývoj, vzdelávanie, toto je skutočne veľmi dôležitý aspekt a dúfam, že sa nám to podarilo efektívne zvládnuť. Čiže mám dve krátke otázky v súvislosti s týmito odvetviami. A samozrejme súvisí to aj s budúcnosťou, pretože nás zaujíma aj to, čo príde. Pretože život ide ďalej a nezastane tým, že ukončí sa obdobie predsedníctva nejakej krajiny. Čiže v oblasti IKT a v súvislosti s politikou radiového spektra, ako možno v budúcnosti harmonizovať a zefektívniť využívanie spektra s ohľadom na to, že aj viaceré tretie krajiny vlastne e, teda sú predmetom spolupráce. Spolupracuje sa s nimi, parlament o tom vie a odobril takúto spoluprácu a vlastne zaujímal by nás názor odchádzajúceho maďarského predsedníctva. Otázka čísla 2 aspekt eh, výskumu a vývoja. To vlastne súvisí aj s správou, priebežnou správou o 7. rámcovom programe. Tam práve sa zistilo, že nie vždy je možné eh, náležite alebo dostatočne sa zapojiť do výskumu a vývoja, často chyba infraštruktúra napríklad. Otázka na pána ministra. Akými prostriedkami sa dá vlastne E, dostať, e, sa do takej situácie, aby aj tí účastníci, ktorí chcú a majú záujem zapájať sa do výskumu a vývoja, ale nemajú náležitú infraštruktúru k dispozícii, teda akou cestou by sa mohli zapojiť. Čiže ako to môžeme garantovať, že teraz, keď sa rozbehne ďalšie e, roz... kolo rokovanie o 7-ročnom rámcovom programe, čiže odkiaľ majú proste tí záujemcovia, alebo akú majú možnosť dostať sa k finančným prostriedkom. Pán Odri má slovo. Ďakujem. Chcem sa len pridať k tým, ktorí poďakovali a ku komplimentom na adresu maďarského predsedníctva. Moja otázka je skôr inštitucionálna. Maďarské predsedníctvo uzavrelo prvú trojku Španielsko-Belgicko Maďarsko teda prvú trojku počas Lisabonskej zmluvy. Je to pre vás zaujímavá trojka? Mohli ste sa sústrediť na dlhodobejšie otázky? Pomohla vám tiež vyžehradská skupina vo vašom predsedníctve? Ďakujeme. Naši hostia potrebujú 5 e, minút na zodpovedanie otázok. Ďakujem veľmi pekne. Otázok bolo dosť a dúfam, že sme naozaj boli predsedníctvom, ktoré bolo priaznivo e, orientované a naklonené k parlamentu. A samozrejme veľmi rád odpoviem na vaše otázky. Takže pokiaľ ide o tie tri percenta a tak ďalej. Tam bolo viacero otázok na túto tému. Určite sme si kládli tento ambiciózny cieľ. Čo je potrebné? Ambiciózne, teda potrebujeme investície a zaangažovanosť. Čiže treba investovať do výskumu a vývoja. Otázka je, kto tam má investovať. A preto som povedal, že potrebujeme aj zaangažovanosť. A to zaangažovanosť priemyslu, Inovácia totiž je niečo, v pozadí čoho stojí priemysel. Proste zoberme si Silicon Valley. Každý ten príbeh pozná. Takže proste bola to úžasná myšlienka, ktorá prišla z nejakej garáže, ale potom sa to správne ľudia správne chytili a celú myšlienku úspešne rozvinuli. A dospali sme až ku Google a tak ďalej. A tam to podobne fungovalo. Takže tie myšlienky sa dajú pretaviť do činov a v podstate začínajú, ak tak povediať, bežní výskumníci, ale potom prichádzajú s veľkými myšlienkami, ktoré sa potom rozvinú. Čiže stojí za to, aby priemysel investoval do výskumu a vývoja a máme vytvoriť to priaznivé prostredie. Čiže to je aj otázka regulátorov, otázka právnych predpisov, ktoré upravujú dané odvetvie. A v tomto samozrejme majú významnú úlohu aj jednotlivé členské štáty, ale my máme vytvoriť priaznivé prostredie pre priemysel, pretože inovácia je niečo, čo hovorím ako v pozadí čoho je priemysel. Ak sa na tomto východiskovom bode zhodneme, môžeme potom ten priemysel zaangažovať. A po tretie, tá zaangažovanosť, ehm, ako vlastne tu bola v tomto smere aj položená otázka, podľa toho, ako ja chápem to zaangažovanie sa, vlastne ide o to, sa zapojil každý členský štát, každá inštitúcia. To potrebujeme. Potrebujeme vlastne E, skombinovať naše úsilie, aby bolo spoločné. A nakoniec vieme, že sú tu krajiny v rámci tohoto procesu, ktoré nie sú dostatočne zaangažované alebo zastúpené a viedlo sa viacero diskusí aj na Rade pre hospodárskú súťaž o tejto téme. Zorganizovali sme aj neformálny obed, aby sme tam prediskutovali túto otázku. Pozvali sme aj troch komisárov, to bol svetový rekord. Pozvali sme ich na obed, komisár Han, a Morgan Quinn. Hovorili sme o možnosti skombinovania tohto úsilia a práve išlo o to, ako viac zaangažovať tie krajiny, ktoré nie sú dostatočne ešte zastúpené. Čiže pokiaľ ide o tie nedostatočne, nedostatočne zastúpené krajiny, tak práve u nich chýba tá potrebná infraštruktúra pre výskum a vývoj. Čiže tam treba situáciu zlepšiť a komisia slúbila, že preskúma tieto otázky a na jeseň sa k tejto otázke vráti. Čiže pokiaľ ide o 3%, znie to dobre, ale potrebujeme tu ozaj investície aj v oblasti verejného sektora, aj mm, pokiaľ ide o investície, aj priemysel by mal prispieť a my, ako štáty a EÚ musia zabezpečiť vytvorenie priaznevého prostredia. A ide o to, aby sme mohli krajiny aj regióny zaangažovať, zapojiť e, do tejto iniciatívy. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, a príslušný zákon o malých a stredných podnikoch. Myslím, že to bol významný krok. Táto otázka o malých a stredných podnikoch e, sa objavuje často na programe rokovania. Ide o to, aby sme troška upravili svoj spôsob myslenia, e, pokiaľ je o malé a stredné podniky. Proste každá vláda je rada, že má malé a stredné podniky vo svojej krajine. Fritz Schumacher, eh, britský eh, <laughs> mysliteľ a ekonóm, hovoril, to, čo je malé, je krásne. A keď to potom rastie a je to väčšie a silné, je to ešte krajšie. Takže áno, hovoríme o malých a stredných podnikoch, aby tieto boli čoraz konkurencieschopnejšie. Ja E, sa môžem vrátiť k tomto. Áno, máme radi malé a stredné podniky, ale to nestačí. Tam nestačia len podniky, ale umožňuje im, aby rástli tieto podniky. Nestačia tam len peniaze. Treba im dať priestor, vytvoriť priaznivé podmienky pre rast a rozvoj. Takže pokiaľ je o toho poslanca e, malých a stredných podnikov, tak ide o to, aby sa riešili tie problémy. Tam nie je problém v tom, že sú malé tie podniky, ale nemajú ten patrične silný hlas, keď sa hovorí o nejakom regulačnom rámci. A sme radi, že počas maďarského predsedníctva v každej krajine EÚ sa vlastne takýto poslane, takýto zástupca malých a stredných podnikov vymenoval. Ďalej, aspekt zjednodušenia a odborovania byrokracie. Je to do istej miery administratívna otázka, ale aj politická. Je to otázka dôvery aj nakoniec. Myslím si, že je to vec, o ktorej sa hovorí aj na vysokej politickej úrovni. A tým sa dostávam k poslednej otázke. Prístup tria. Či to funguje, respektíve ako to fungovalo. Treba z oblasti zjednodušovania administratívy. Tam fungovala veľmi dobrá spolupráca medzi kolegami, teda Španielsko, Belgicko, Maďarsko. V rámci trojky ozaj sme úzko spolupracovali. Okrem toho, ten pilotný projekt, ktorý sa týka aktívneho a zdravého stavu, tam sme spolupracovali úspešne. Myslím si, že by sme nemali zabúdať ani na to, že aj predsedníctvo ako také predstavuje proces eh, osvojovania si nových znalostí a skúseností. Aj my sa učíme ako predsednícka krajina. A to je tiež veľmi cenná vec, ktorá nám pomáha. A je tu aj jedna osobná stránka tohoto. Preto, že spolupracujeme, napríklad my konkrétne, s ministrami zo Španielska a Belgická. Ak máme nejaké otázky, a, tak môžeme naozaj úzko spolupracovať. Minul, minulý týždeň sme sa stretli v Debrecíne a slyšela odtiaľ Debrecínska deklarácia, Debrecínske vyhlásenie ohľadne inovácií na regionálnej úrovni. Bol prítomný aj belgický pán minister aj španielskí predstavitelia. Čiže e, úzko spolupracujeme aj e, na mnohých ďalších konkrétnych projektoch. A je to vlastne, ako vravím, kontinuálny proces učenia sa a osvojovania si nových poznatkov. A verím, že v podobnom duchu bude pokračovať aj polské predsedníctvo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj steným poslancom za otázky. Začneme malými a strednými podnikmi a ich e, prístup k internetu. To, že v dnešnom svete, v dnešnej Európe nejaký podnik, či má alebo nemá budúcnosť z hľadiska jeho aktivít, aby dokázal podnik prezentovať svoje výrobky, tak je to kľúčová otázka, aby mal prístup na internet. Keď ho nemá, tak v súčasnom svete to znamená absolútnu konkurenčnú nevýhodu oproti ostatným podnikom. Preto v tomto zmysle je najdôležitejšie práve z hľadiska digitálnej agendy eh, vycíti, eh, vytýčiť príslušné termíny, aby sme tie ciele mohli dosiahnuť. A tomto smere by sme potom mali byť schopní napredovať a jednoznačne rovnakú dôležitosť majú aj vnútroštátne stratégie. Poviem, aký je príklad e, maďarský. V úplnom období sme sa venovali aj príslušným aspektom registrácie domén, a aby proste zaregistrovanie domény bolo čo najrychlejšie a tým pádom sme sa snažili odbúravať byrokratické prekážky, čiže aby malé a stredné podniky čím skôr sa mohli dostať k internetu a aby sa mohli objaviť so svojimi stránkami na internete. Pokiaľ ide o e, radio Spektrum a príslušný program, keďže existujú aj krajiny mimo EÚ a sú aj krajiny, ktoré sú členmi EÚ a samozrejme je tam previazanosť, tak táto otázka je praktická a vlastne poukázali na ňu viacerí počas maďarského predsedníctva. Tu tiež toto súvisí s aspektom zákonodárstva. Čiže ide o to, aby táto stratégia európska bola čo najskôr prijatá. To by bol ten najlepší a najrychlejší liek. Naozaj ide o pragmatickú koordináciu spektra a dôležité je, aby e, ten budúci kongres, ktorý sa bude venovať, e, ten teda Svetový kongres e, telekomunikácie, aby na tomto telekomunikačnom kongrese sa jednoznačne prezentovala aj táto úloha Európskej únie. Pokiaľ ide o trojku a jej spoluprácu a jej fungovanie ako také, tak táto otázka je v tom svetle, že ja skutočne som tú efektívnosť, teda spoluprácu pokladal za efektívnu veľmi dobre e, sa spolupracovala od predchádzajúcich predsedníctiev, sme dostali veľmi kvalitné materiály, takže vlastne aj my spolupracujeme úzko s nastávaním novej trojky s Polskom a ako som už spomínal, až do konca tohto mesiaca, do konca júna, samozrejme budeme pokračovať v práci predsedníctva. Príkladom je aj aspekt politického programu Radového spektra. V tomto smere zajtra zorganizujeme trojstranné stretnutie e, za účasti parlamentu, komisie a rady. A samozrejme prizývali sme aj Polsko ako predstaviteľa tej budúcej novej trojky, aby aj Polsko malo e, určitú predstavu, akým smerom sa táto téma ďalej bude uberať. Ďakujem. Srdečná vďaka, nemusím už opakovať Možno ešte malá poznámka. Ďakujem aj všetkým vašim spolupracovníkom, ktorí sa podelili na príprave e, všetkých dokumentov. Celkom iste ešte budeme mať príležitosť sa stretnúť. Dúfame, že na rade máme teraz o jedného priateľa viac. Máme pred sebou mnohé problémy a každý, kto nám pomôže európske problémy rýchlo a múdro e, riešiť, e, je naozaj veľkou pomocou. E, myslím, že e, by sme takto spoločne prispeli aj k pozitívnemu hospodárskému rozvoju v Európe. E, neskôr sa musíme zamyslieť, ako sa to môže dosiahnuť a potom urobiť potrebné kroky. Ďakujem.